vyplatené sú na úrovni 38,9. Pardon, tá pôvodná suma bola 70,9, nie 17, 38,9 e, a to je 75 Toto je na účely boja proti terorizmu a kriminalite. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Parejra za odpoveď na všetky otázky. Tým pádom sa dostávame k ďalšej rozprave, spoločná rozpráva o Frontexe bod 4, 5 a 6, pretože sme pred chvíľou e, sa rozhodli, že nebudeme diskutovať o bode 7, až pokiaľ nebudeme mať k dispozícii viacej informácií od komisie a rady. Najskôr by som chcela vyzvať výkonného riaditeľa Frontexu, pána Lajtinena, ktorý nám predstaví priority pracovného programu agentúry na obdobie roku 2010. E, faktická poznámka, pán Busutil. Áno, ak mi dovolíte, pani predsedajúca. E, tu sa hovorí o, o prezentácii pracovného programu 2010. E, ale napriek tomu by som privítal, keby pán Leitinen mohol sa odvolať aj na to, čo sa udialo v roku 2009 pretože naozaj by sme veľmi radi vedeli, čím sa zaoberala agentúra aj minulý rok a nie len aké sú jej plány na tento rok. Takisto by som chcel poukázať na to, že doposiaľ sme neobdržali kópiu pracovného plánu, preto sme si to nemohli prečítať, predtým, ak sme prišli na toto zasadnutie, možno do budúcna, pani predsedajúca, by sme mohli dostávať takéto dokumenty v predstihu. Ďakujem pekne, pán Busutil. Môžem naozaj len e, plne súhlasiť s tým e, posledným bodom, čo ste pripomenuli, a to súvisí so všetkými vecami, ktoré sa nás týkajú. Vítajte, pán Lajtinen, na našom výbore máte slovo k tej téme, ktorú sme krátkosti načetli s tou dodatočnou požiadavkou pána Busutina. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička a vážení členovia výboru LIBE, ako aj všetci prítomní. Želám vám úspešný rok 2010. Som veľmi vďačný, že ste mi ponúkli takúto možnosť byť tu prítomný a predstaviť pracovný program roku 2010 tomuto výboru. Myslím si, že jeden z dôvodov, prečo som nepredložil samotný dokument, je fakt, že nebol ešte formálne schválený e, riadiacovým výborom, no, teda výkonným výborom. Je to v pláne 2. februára. Toto bolo z procedurálnych, ako aj z rozpočtových dôvodov, prečo z formálneho hľadiska nedošlo ešte k vlastne teda formálnemu schváleniu tohto programu na úrovni správnej rady ale tu nie je žiadny problém výrazný. Ide tu len naozaj o to načasovanie. Rozdielil som svoju prezentáciu na 12 tém. Budem veľmi e, konkrétny, budem sa zameriavať na tie veci, ktoré sú najzaujímavejšie. V jednej časti sa budem sústrediť na výsledky roku 2009 a dúfam, že pánovi Busutilovi to neujde. Určite sa vrátim do roku 2009. Avšak eh, tá všeobecná správa a tá správa o ročných, ročných aktivitách, tá bude približená až neskôr. Pokiaľ ide o rok 2010, tak to bude veľmi zaujímavý rok z pohľadu Frontexu. Máme pred sebou na stole viacero záležitostí, počnúť s Lisabonskou zmluvou, štokholmským programom, ale takisto aj fakt, že nariadenie o Frontexe e, bude čoskoro pozmenené a doplnené e, na základe iniciatívy komisie, a to je takisto výzva pre Európsky parlament, ktorý je zapojený aj do takejto činnosti a je tam e, veľa ďalších víziev, ktorých svetkami sme boli nedávno a z ktorých vyplývajú nové úlohy, nové výzvy pre Frontex. Na začiatok by som eh, chcel pripomenúť eh, kódex a hodnoty eh, Frontexu. Máme isté, isté ciele, je to zvyšovanie povedomia. Chceli by sme to zlepšiť, aby teda lepší v tejto oblasti, musíme poskytovať istú reakciu v tejto súvislosti a musíme podporovať interoperabilitu. A na tieto účely je nevyhnutné, aby sme mali správne výkony. Pokiaľ ide o hodnoty Frontexu, ľudskosť, to je číslo 1, otvorená komunikácia vychádza z toho, profesionalizmus, profesionalita a e, dôveryhodnosť. To sú e, sa objavujú v rámci stratégie e, ročného pracovného programu a takisto aj, ktoré sú súčasťou teda stratégie tejto agentúry. Niekoľko slov k situácii na vonkajšej hranici. Bohužiaľ sa mi nepodarilo ilustrovať ten celý obraz od roku 2009, pretože číselné údaje a analýzy za posledný kvartál nie sú ešte pripravené. Ale toto je situácia eh, medzi prvou, prvým a tretím kvartálom 2009, teda situácia, ktorú priblížim, celkovo nezákonné prechody hraníc a zamietnuté vstupy 165 tisíc prípadov a to je naozaj výrazné zníženie v porovnaní eh, s podobným sledovaným obdobím za rok 2008 minus 22 pokiaľ ide o podiel týchto prípadov, je užitočné pripomínať si, že každý druhý prípad, e, pokiaľ ide o nezákonné prechody hraníc a zamietnutie, odmietnutie vstupu, každý druhý prípad e, sa e, deje na tých vnútrozemských hraniciach. Zvyšok je rozdelený medzi tie námorné hranice, 24% konkrétne, a letecké, teda vzdušné hranice, 26%. Každý druhý nezákonný prechod, respektíve zamietnutie sa deje na tých vnútrozemských hraniciach. Pokiaľ ide o tie ostatné oblasti, e, odhalovanie e, nelegálnych pobytov e, plus 250 prípadov počas prvých mesiacov roku 2009, opäť výrazné zníženie, minus 30 v percentuálnom vyjadrení, falšované dokumenty, takmer 10 tisíc prípadov, E, toto nie je dostatočne vysoký e, počet. E, my veľmi úsilne pracujeme, vieme, že využívanie takýchto falšovaných dokumentov je jeden z najbežnejších prevádzkových spôsobov, tak povediac, alebo modus operandi, pokiaľ ide o nelegálne pristahovalectvo. Dobrou správou je, že sa nám podarilo chytiť viac ako 15 tých, ktorí robia takúto činnosť, facilitátorov v odzovkách, Ďalšie čísla, ktoré sa zvýšili, je počet žiadateľov o azyl plus 15 e, to je zvýšenie počtu žiadateľov o azyl a v tejto chvíli musím opäť zdôrazniť, že žiadatelia o azyl, respektíve azylový proces ako taký nie je hrozbou. My sa e, sústredujeme na zneužívanie týchto azylových e, postupov na falošné využívanie týchto azylových postupov. Neskôr sa k tomu ešte vrátim. Pokiaľ ide o geografické rozloženie týchto fenomenov, prejdeme si týmito bublinkami. Vidíte zelené, tak tam je to v poriadku, kde vidíte oranžové, tak tam je to súčasné alebo status quo. A kde vidíte červené, krúžky. takéto krúžky, tak tam eh, nie sú dobré správy z mojej strany. Vidíme, že na Kanárských ostrovoch dochádza k výraznému, drastickému zníženiu, eh, keď porovnáme roky 2008-2009 v roku 2009 tie číselné údaje budú na úrovni menej ako 3000. ak sa vrátime dva roky dozadu, tak e, tam to bolo viac ako 30 tisíc. Čiže je to menej ako 10 v porovnaní so situáciou na Kanárskej ostrovoch. Oblasť stredozemia, centrálneho stredozemia, Taliansko, Malta, a, e, tak e, polopatisticky povedané, táto skupina bola zablokovaná s výnimkou niektorých konkrétnych prípadov, e, kde sledujeme veľmi pozorne tie efekty na presídlenie, čo, čo, čo sa tam deje. Kľúčom, e, pokiaľ ide o tento vývoj, bola implementácia bilaterálnej dohody uzavretej medzi Talianskom a Líbiou, pokiaľ ide o kontrolu hraníc. A to je e, veľmi jednoznačný indikátor situácie. To znamená, že hlavné záležitosti, samozrejme, ktoré nás budú trápiť, <clears throat> to bude hranica morská medzi Gréckom a, Talianskom. Tam ten vývoj, pokiaľ ide o číselné údaje, bol trošku vyšší, ale samozrejme, že je to veľmi alarmujúca situácia, keď berieme do úvahy naozaj Eh, zneužívanie tohto postupu. Keď porovnáme Kanárske ostrovy, Stredozemie a východnú časť Stredozemného mora, východná časť eh, eh, hranica medzi Gréckom a Tureckom, tam nemáme nejaký druh štrukturálnej spolupráce s treťou krajinou, o ktorú ide. A to je jedna z kľúčových víziev pred Frontexom. Mali by sme rokovať a sfinalizovať pracovné dojednania medzi Frontexom a Tureckom. Naozaj na tomto pracujeme veľmi tvrdo a snažíme sa, aby sme sa do, dosiahli. Um, chcel by som sa ešte zamerať na ehm, hraničné prechody uh, na pevnine a síce na, vo východnej časti, pokiaľ ide o uh, prechod z Moldavska na Ukrajinu a na, do stredoeurópskych krajín. Toto je samozrejme prechod, ktorý je mimoriadne dôležitý. Uh, predtým som nespomínal, keď som vám ukazoval ten predchádzajúci diapozitív, že, ale pravdepodobne ste si všimli, aké sú trendy v nadväznosti na hranicu medzi Albánskom a Gréckom a takisto medzi Tureckom a Gréckom. Pokiaľ ide o pevninu, relatívne vysoké sú tie číselné údaje, ale tu samozrejme vidíte, akým spôsobom a ako vlastne sa tento tlak vyvíja, pokiaľ ide o východnú hranicu a pokiaľ ide o tie stredoeurópske členské štáty. Chceli by sme samozrejme hovoriť aj o tých konkrétnych javoch. Ide tam hlavne o falošné, ehm, teda e, snahu získať azyl v e, e, nadväznosti na rôzne falošné údaje a tak ďalej. A dá sa povedať, že kľúčovou záležitosťou je vlastne štátna príslušnosť týchto osôb a toto sledujeme. Chceli by sme si byť istejší, pokiaľ ide o národnosť takýchto nelegálnych migrantov, pretože tam máme naozaj veľké obavy o to, že či vlastne e, súčasné znalosti sú správne, pretože máme isté pochybnosti v nadväznosti na hranicu medzi Gréckom a Tureckom. Menej ako 10 naozaj legálnych migrantov pravdepodobne nie je tej národnosti, ako tvrdia, že sú. A to je skutočne veľmi vážna obava, ktorej čelíme a chceli by sme naozaj e, nájsť e, možnosť ubezpečiť sa, odkiaľ skutočne tieto osoby pochádzajú pokiaľ ide o všeobecné eh, výsledky, ktoré sme dosiahli v roku 2009, naozaj eh, teraz máme ďaleko väčší prehľad o tom, čo sa vlastne deje v nadväznosti na vonkajšie hranice. Vieme, kde sú eh, tie výzvy, ktoré musíme riešiť, čo za tým vlastne všetko je aké sú tie najbežnejšie e, používané spôsoby, aký je ten modus operandi, aké sú tie skupiny, ktoré operujú a tak ďalej. To znamená, že máme ďaleko viac vedomostí o týchto veciach, ako sme mali predtým. Veľmi dôležitým indikátorom je zvýšený počet e, takýchto facilitátorov, to znamená tých, ktorí to uľahčujú. Na tomto sme samozrejme pracovali. Nie samotné sami o sebe, ale aj s Europolom a s rôznymi ďalšími e, pohraničnými organizáciami. To znamená, že sme sa snažili nejakým spôsobom rozbiť takéto organizácie, ktoré vlastne e, takýmto spôsobom pašovali ľudí. A prirodzene, že vieme, aký je dopad týchto našich operácií, to znamená, že sme schopní dnes vlastne ďaleko väčšie výsledky dosahovať s ďaleko menšími investíciami. A samozrejme, že potom môžeme povedať aj, e, aké sú vlastne príčiny tohto všetkého. Samozrejme, že veľmi dobre vieme, že pokiaľ ide o úspechy napríklad v oblasti Kanárskych obstrovov, e, v Stredozemnom more, e, v úžine Gibraltárskej a tak ďalej. Veľmi dobre vieme, že čo všetko zohrávalo patričnú úlohu Eh, v tomto pozitívnom vývoji. Takže toto je skutočne len veľmi všeobecný prehľad výsledkov v roku 2009. Detailnejšie informácie vám predložíme vo forme výročnej správy, ale samozrejme aj vo forme eh, správy o činnosti. To znamená, že pokiaľ ide o rok 2010, samozrejme, že si chceme byť ďaleko viac vedomi toho, že ako tá situácia skutočne vyzerá. Chceme, aby sme mali z operatívneho hľadiska ďaleko väčší dopad, tak povediac. A o tom ešte poviem niekoľko slov neskôr. A ako som povedal, máme veľmi vážne e, pochybnosti, pokiaľ ide o e, štátnu príslušnosť, respektíve národnosť niektorých e, z týchto osôb. A toto je jedna z kľúčových vecí, pretože pokiaľ nevieme, odkiaľ vlastne pochádzajú títo ľudia, tak je veľmi ťažké nájsť adekvátne prostriedky proti e, takýmto veciam. Nech by tie prostriedky boli akékoľvek. A chceli by sme ďalej ešte zharmonizovať a takisto istú činnosť vyvinúť, aby tieto veci boli interoperabilné a chceli by sme takisto prehlbiť našu spoluprácu s tretími krajinami. Samozrejme, že o tomto ešte tiež poviem pár slov neskôr. Dovolte, aby som teraz hovoril o operatívnej intenzite a toto je niečo, čo vám naozaj s veľkou radosťou ukážem, pretože toto je vývoj našej činnosti od roku 2006 ehm, trošku sme boli skromní minulý rok, keď sme sa snažili predvídať, že naozaj buď príde k istému nárastu, pokiaľ ide o operatívnu činnosť, ale nakoniec sa ukázalo, že o 73% sa to vlastne zvyšilo. Z rok, na, v rokoch 2009 až 2010 sme naplánovali, že to zvýšenie bude o 24 až 25 vyššie, pokiaľ ide o operatívnu e, intenzitu. Samozrejme, že máme možnosť a máme patričné kapacity na to, aby sme boli aktívnejší v tejto oblasti. Za predpokladu samozrejme, že e, členské štáty patričným spôsobom budú rozvíjať svoju činnosť. Samozrejme, že odborná príprava je mimoriadne dôležitou oblasťou a toto vám predkladám naozaj ako niečo na úvahu, pretože takéto um, rôzne výcviky boli vypracované. Chcel by som povedať aj niečo o vyhliadkach na budúci rok, pokiaľ ide o odbornú prípravu. Značne sme sa týmto zaoberali. Išlo o značný nárast takejto činnosti vzdelávacej a toto je cesta, ktorou mienime kráčať aj v roku 2010. <clears throat> Dovolte mi, aby som teraz povedala niekoľko slov o technickom vybavení, e, ktoré máme k dispozícii. Som veľmi rád, že už nepočúvame ten výraz um, toolbox, to znamená um, krabica s náradím, tak povediac. <clears throat> Samozrejme, že sú veci, ktoré vlastnia členské štáty, ktoré sa dajú nasadiť na spoločné operácie v prípade, ak členské štáty ak sú splnené podmienky, ktoré členské štáty si uh, stanovia. To znamená, že členské štáty nie sú povinné, nie je to mandatórne, aby naozaj tieto um, aktíva, tieto prostriedky uh, nasadzovali, ak uh, si nemyslia, že je to dôležité. Jedna z kľúčových obav Frontexu, pokiaľ ide o túto záležitosť, predstavuje práve to, že približne 60 operatívnych nákladov Frontexu sa týka preplatenia nákladov v hostiteľských krajinách, nie <clears throat> nákladov v iných e, krajinách, ktoré sa zúčastňujú týchto spoločných operácií. A našim cieľom je, aby tieto operácie v roku 2010 sa stali ďaleko európskejšie. To znamená, že aby sa do toho zapojili aj iné členské štáty na základe pomerne vysokého percenta účasti hostiteľskej krajiny. To je jeden z faktov, na ktorý nemôžeme zabúdať, keď uvažujeme o tejto otázke nakladania s prostriedkami v, vo Frontexe aj v budúcnosti. Nejaké mimoriadne zmeny nenastali, neprišlo k nejakým takým prípadom ktoré popisuje nariadenie Rady a, a parlamentu. E, nestalo sa nič také, čo sa stalo v roku 2007. To znamená, že z toho dôvodu v podstate sme e, robili odbornú prípravu a cvičenia takého druhu, aby skutočne sme mali ľudí pripravených, aby boli proste dostatočne, e, tak povediať, v pozore v roku 2008 sme mali dve takéto cvičenia, takisto aj v roku 2009 a v roku 2010 vykonáme takéto cvičenia, aby sme naozaj si otestovali pripravenosť členských štátov, pokiaľ ide o nasadenie týchto zložiek a ich ľudí, proste ľudí, ktorí pracujú v tejto oblasti ešte pár e, slov o operáciách e, v nadväznosti na hranice e, na mori. Samozrejme, že máme permanentnú štruktúru, to znamená, že vieme veľmi dobre, že ako členské štáty spolu organizujú svoje každodenné operácie, a toto sú tie názvy kódové v nadväznosti na tie jednotlivé operácie. Vidíte to tam v tých kružkoch. Kanárske ostrovy budú e, miestom, kde sa jedna z takýchto operácií bude organizovať. A veľmi stručne by som chcel e, povedať pár slov o, o týchto operáciách Hera. To, je práve, to sú Kanárske ostrovy, to by malo byť od e, apríla do decembra, ale musíme brať do úvahy aj to, že uh, e, héra, ktorá sme robili v roku 2009, tá by sa v podstate mala predlžiť a mala by pokračovať aj v roku 2010. Pokiaľ ide o Chronos, to je to sú samozrejme kódové názvy Hera, Chronos a tak ďalej. Chronos je jednou z najdôležitejších operácií. E, malo by to v podstate byť operácia, ktorá e, sa bude týkať obdobia od apríla do októbra. To znamená, že je to analýza údajov a tak ďalej. Je to mimoriadne dôležité. E, čo je ešte dôležité v tejto súvislosti je, že sme vlastne zapracovali aj pomoc pred návratom, to znamená identifikáciu a tak ďalej. To znamená, že tam berieme do úvahy uh, značný počet expertov, ktorí by mali vlastne takýmto spôsobom vyťažovať týchto neregulérnych ehm, žiadateľov o azyl. Pokiaľ ide o Poseidon, to je eh, Turecko-Grécko, je to teraz najdôležitejšia eh, operácia. Berieme do úvahy samozrejme predlženie eh, operácie, ktorú sme robili v roku 2009. Bude to tak povedať stála operácia v roku 2010 pokiaľ ide o e, pridelenie zdrojov. Nebuďte šokovaní, keď vám ukážem tieto číselné údaje. My sme naplánovali, že zvýšime e, do augusta e, toto na 10 miliónov eur minus 20 Nebojte sa, budeme schopní naozaj ďaleko väčšie výsledky dosahovať z mnohých dôvodov. V prvom rade môžeme byť ďaleko presnejší, môžeme byť, tak povediať, tak povediať ďaleko dôveryhodnejším spôsobom môžeme tieto náklady, náklady nasadzovať, pretože tieto prostriedky zohľadňujú samozrejme aj odbornú prípravu, aj návrat a tieto aspekty. To znamená, že vieme už, ako to máme robiť a ako sa to dá robiť naozaj e, nákladovo veľmi úsporným spôsobom. A takisto samozrejme aj množstvo, ten objem um, prostriedkov, ktoré prechádzajú na ďalší rok, v podstate to uh, v podstate je nám jasné v nadväznosti práve na tieto operácie na suši a na mori. Pokiaľ ide o operácie na súši, uh, e, no máme samozrejme aj permanentné uh, Um, miesta na istých um, hraničných prechodoch, kde máme viac menej permanentne nasadených našich ľudí. Toto sú tie kódové názvy Mars, Jupiter, Neptun, Poseidon. To sú tie kľúčové operácie na hraničných prechodoch na pevnine, na súši Samozrejme, že sa niečo deje, e, čo sme si neboli vedomí. Môžeme samozrejme nasadzovať aj e, expertov, ktorí sa zúčastňovali tejto operácie Mars aj na iné e, operácie. Pokiaľ ide o Jupiter, to samozrejme je nele, nezákonné prí, pristahovalectvo z Moldavska, Ukrajiny a tak ďalej. Samozrejme, že máme aj tri rôzne koncepcie, ktoré používame, predovšetkým sa sústraďujeme na tok pasažierov, cestujúcich a ten ten, to zameranie, pokiaľ ide o Hubble, tam sa v podstate zameriavame hlavne na, na, na korene, tak povediac. A samozrejme, že keď potrebujeme nasadiť viac expertov, Takýmto spôsobom potom ich využívame. A na letiskách samozrejme máme takisto permanentné štruktúry, máme tam takéto kancelárie hablu. A pokiaľ ide o operácie na súši. Samozrejme, že je to viac menej stagnuje to, pokiaľ ide o objem finančných prostriedok a pokiaľ ide o operácie v nadväznosti na návrat. Tam v podstate budeme zvyšovať pretože ide o zvýšenú činnosť, to je prvý dôvod. A druhý dôvod je, že budeme interným spôsobom využívať isté prostriedky finančné. Takže budeme vlastne ďaleko viac financovať tie, túto činnosť e, práve z rozpočtu Frontexu a nie z iných e, fondov Európskeho spoločenstva. Samozrejme, že chceli by sme, aby sme mohli pomáhať členským štátom veľmi aktívnym spôsobom. To znamená, že budeme prenajímať aj lietadla a začíname malým kalibrom lietadiel. A pokiaľ ide o schopnosti a prácu e, takýchto pohranič, takejto pohraničnej stráže. Samozrejme, že sa snažíme um, a chápať tie základné ľudské práva, pokiaľ ide o našu operatívnu činnosť a snažíme sa byť aktívnejší v nadväznosti na e, spoluprácu s členskými štátmi. Pridelovanie zdrojov v nadväznosti na tieto operácie týkajúce sa návratu, tam vidíte značný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. To je jeden z dôsledkov takéhoto rozhodnutia. Snažil som sa to takýmto spôsobom spraviť. Ehm, preskočil by som samozrejme eh, odbornú prípravu a eh, výskum a vývoj. Viac menej sú tam objemy podobné ako v roku 2009. Samozrejme, že os, pokiaľ ide o naše ľudské zdroje, tak uh, samozrejme, že to zvyšujeme o 55 osôb, to znamená 15%, to znamená, že bude nás približne 300. Pokiaľ ide o stagnáciu, samozrejme, že ten rozpočet na rok 2009 až 2010, ten rozpočet v roku 2010 je o niečo nižší ako ten rozpočet, ktorý sme mali v roku 2009, ale dve tretiny môžeme z toho nasadiť na operatívne účely a len jednu tretinu na administratívne výdavky. Takže takto vidíte, akým spôsobom vlastne sa rozčlenuje to percento v nadväznosti na rozpočet a rôzne operatívne účely. Jednou e, z úloh, ktoré stoja pred nami, snažíme sa skutočne e, založiť, e, tak povediac, operatívne aktívne kancelárie Frontexu. <clears throat> Teraz máme plán, ako by sa to dalo vlastne urobiť za predpokladu, že správna rada rozhodne takýmto spôsobom. A samozrejme, že tá predstava je taká, že sa snažíme založiť e, štyri štyri e, regionálne kancelárie Frontexu v nasledovnom období, to znamená, hovorím o období nasledujúcich troch rokov. Zjavne začneme e, nejakými skromnými e, pilotnými projektmi, e, získame nejaké in- skúsenosti a potom uvidíme, ako by to mohlo fungovať v budúcnosti. Budeme sa zameriavať na operatívne úlohy, na spravodajstvo a aj operatívny management a tak, ako som povedal, ide v podstate o regionálne pokrytie v tejto oblasti a spolupráca s tretími krajinami. Toto je posledný diapozitív. Buďte prosím trpezliví, toto je veľmi dôležité. Máme 12 pracovných dojednaní, ktoré sme si podpísali s tretími krajinami, so všetkými susednými krajinami ktoré sú pokryté, pokiaľ ide o východnú hranicu, to znamená všetky tieto krajiny, Rusko, Bielorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzinsko veľmi aktívne zohrávajú patričnú úlohu a takisto aj pobaltské krajiny a krajiny západného Balkánu. Toto je priorita, pokiaľ ide o spoluprácu s tretími krajinami. A samozrejme, že sa snažíme získať pozitívne výsledky v nadväznosti na rokovania s Marokom, Tuniskom, Líbiou a Egyptom. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne aj ja. Zdá sa, že ste pokryli aj bod 5 na program rokovania. No a teda e, otváram priestor pre otázky. Mám tu 6 poslancov, ktorí sa prihlásili, 7, 8. Vidím, že sa dvihol ešte väčší počet rúk. Obávam sa, že máme málo času, ktorý nám zostáva k dispozícii, pretože musíme tiež hovoriť aj o bode 6 na bode programu. No a to všetko počas pol hodiny. Máme na to asi pol hodinu. Neviem prečo. Prečo, je, prečo moje poznámky hovoria, že máme čas len eh, do 16.40? Aha, kvôli vízam. No dobre, máme zhruba hodinu. Takže prosím, obmedzte svoje vystúpenia na minútové otázky, skôr ako na politické stanoviská, tak aby sme mali dosť času na debatu potom. Ospravedlňujem sa, že tu je takéto obmedzenie, ale bohužiaľ to tak je. Pani vína? nevidím vás na mieste, kde máte sedieť. Minulý rok ste boli pán Lambrimidis, tak teraz tomu nerozumiem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Leitinen, a som rád, že tu ste medzi nami. Mám dve veľmi stručné otázky, ktoré sú spojené. Prvá sa týka vašich aktivít a narastu aktivít počas roka 2010. Väčšina z týchto aktivít sa zdá, že sú to prvé a pilotné projekty, nie sú to skutočné operácie, keď sa pozrieme na tabulku. Takže moja otázka je, aké typy pilotných projektov pripravujete pre rok 2010, pretože ste o nich nehovorili nejak špecificky. Druhá otázka sa týka vašich rokovaní s Tureckom. Chcel by som vedieť, aby, ako sa vyvíjajú, podrobnejšie informácie by som poprosil a všetci veľmi dobre vieme, že celý e, počet alebo celý rad e, helikopter Frontexu, rovnako aj ďalšie aktivity v regióne, e, môžete dostali aj informácie od tureckých orgánov, ktoré sa týkajú údajných porušení tureckého vzdušného priestoru. No a to ma naozaj, to ma naozaj trápi, pretože sa mi zdá, že Turecko zneužíva tieto rokovania na to, aby pritiahlo Frontex do priestoru, kde nie je jeho úloha. Jeho úlohou je obraňovať eh, hranice Európy lepšie a to humánnejším spôsobom, najmä vo vzťahu k imigrácii a zároveň sa tu aj otvárajú otázky ohľadom suverenosti Grécka, suverenity Grécka, ktoré sa objavili aj v minulosti. Takže keby ste nám o tom mohli povedať trochu viac, ako sa tieto rokovania vyvíjajú, ako sa e, vysporiadávate s týmito témami, keď sa objavujú a zároveň aký typ spolupráce máte s gréckou vládou v súčasnosti, tak aby ste zabezpečili, že tu je najlepšia možná koordinácia v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Je tu, sú tu hodiny na hodinách, teda je tu odpočítavadlo na obrazovkách, vidím, že to asi všetci vidíte. Budeme brať skupiny po piatich, potom pani Letford a potom pani Morejs. Takže nech sa páči, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne, pán Leitenen. Rozmýšľala som nad tým, koľko operácií Frontexu vám dáva základ, do akej miery vlastne e, vám to umožňujú vaše referenčné materiály, tak aby ste dokázali vlastne aj e, poskytovať informácie späť rade a komisii k jednotlivým politikám. Napríklad tu je zaujímavý dokument, ktorý ste vytvorili ohľadom dopadu e, hospodárskej krízy na nelegálnu imigráciu. Tu robíte zaujímavé postrehy, napríklad aj to, že prísne obmedzenie imigrácie podobne ako v roku 73, ktoré pokračovali v 80. a 90. rokoch, sú niektorými analytikmi ehm, považované ako tzv. Eh, falošné azylové plány. Ehm, naozaj bolo možno dobré, keby sme spojili problémy eh, s potrebou koherentnej, právnej a konzistentnej politiky eh, v oblasti imigrácie a možno eh, keby ste dokázali tieto svoje úvahy alebo svoje názory aj poskytovať eh, ďalším partnerom. Hovorili ste takisto aj o silnom tlaku na grécko-tureckej hranici a o tom, že to vlastne vyplýva z dohody medzi Talianskom a Líbiou, či možno to je jeho dôsledkom. Sledujete, čo sa deje v Líbii, alebo pozorujete situáciu v Líbii? No, chcem vás poprosiť, aby ste to ukončili. E, čiže zabezpečujete, aby ľudia, ktorí, sa, ktorí sú navrátení, aby ich práva neboli zneužité? Ospravedlňujem sa, ale naozaj máme veľmi málo času. Pán Moras a potom pani Kele. Sofia, budem veľmi stručný. Chcel som, sa len, chcel som len položiť tie hĺbšie otázky, ktoré prídu neskôr ohľadom toho kódexu šengenských hraníc, pretože tieto otázky vlastne nastupovania, respektíve ako keby e, e, vstupu do priestoru a tak ďalej, to bude potom otvorené neskôr. Ale k otázke Frontex, Frontexu. Ehm, ako taká prvotná otázka alebo prvotné pozorovanie. Mali sme diskusie s komisiou hľadom e, tých vkladov Frontexu a vy ste boli naozaj veľmi úprimní a ste hovorili, že máte naozaj veľmi málo pevných e, položiek Frontexu a že to naozaj veľmi výrazne závisí od e, dobrej vôle členských štátov. To je naozaj kľúčová otázka. Nebolo úplne jasné z toho, čo ste povedali, či tá situácia sa zlepší pretože samozrejme to závisí od dobrej vôle členských štátov. Takže aká je situácia a ktoré členské štáty, ak ich môžete vymenovať, sú lepšie v tom, že poskytujú prostriedky pre vaše, pre vaše aktivity, tak aby ste naozaj mohli mať humanitárne operácie? Naozaj to je opakujúcu sa otázka. Zdá sa, že kolegovia vidíte čas na vašich hlasovacích zariadeniach, takže prosím, pomôžte mi. Pani Keller, potom pán Klas a potom poprosím pána Lajtena, aby odpovedal. Ďakujem pekne. E, rozšírime otázku pani Latford. E, viete, čo sa deje s ľuďmi, ktorých navraciate? Ehm, vo všetkých prípadoch, nielen do Líbie. Potom ste hovorili, že jeden z hlavných cieľov Frontexu je zvýšiť vzájomné porozumenie ohľadom rešpektovania základných ľudských práv počas operačných aktivít. Ehm, ste v tomto smere úspešní, podarilo sa vám dosiahnuť tento cieľ a zároveň bolo tu nejaké vyšetrovanie ohľadom e, tých údaní, ktoré robili e, niektorí zamestnanci e, Frontexu počas minulého leta. No a posledná otázka. V rozpočte rozpočet nezodpovedá s tou myšlienkou, ktorú ste hovorili, že 50% ľudí e, vstupujú e, po zemi, väčšinu prostriedkov ste vynaložili na námornú kontrolu. Ako to vysvetlíte? Možno to je náročnejšie, možno to je oveľa finančne e, zložitejšie zachraňovať životy na mori a chcem sa spýtať, aký je vlastne ten vzťah medzi týmito nákladmi. Ďakujem pekne za to, za to že ste boli stručná, pán Klas, a potom, potom poprosím pána Lajtenena, aby maximálne v dvoch minútach odpovedal. Pán Klas. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. máme tu, mám špecifickú otázku. Pán Lajtinen, moja otázka sa týka um, tej jednej témy, o ktorej ste hovorili, alebo teda tých krajín, o ktorých ste hovorili ako o tretich štátoch, ale lepšie bolo povedať kandidátske štáty, pretože hovoríme o Turecku, ktoré má štatút kandidátskej krajiny. A počuli sme od Frontexu, že tu sú ťažkosti pri dosiahnutí skutočnej spolupráce s Tureckom, čo, e, to, čo ktorá je zároveň aj, aj tranzitnou krajinou, nie len, e, nie len vlastne krajinou pôvodu takýchto ukrytých utečencov. A Zdá sa, že tu je nedostatok politickej vôle zo strany tejto kandidátskej krajiny, aby dosiahla dohodu a aby rešpektovala svoje záväzky. Hovorili ste o výzvach, ktorým čelíte pri komunikácii s Tureckom a teda moja otázka je, aký možný vývoj môžete očakávať. Či tu je nejaký časový harmonogram pre dosiahnutie dohody s Tureckom a aké máte svoje odporúčania pre Radu, parlament a komisiu. Kolegovia, Ehm, neviem, ako ste na tom vy, ale my máme len 60 minút v hodine, aspoň te, tam, kde, odkiaľ pochádzam ja. A môžeme ich využiť na zložité a sofistikované prezentácie, ale potom na zase nemálo času. Uh, bolo im povedané, že nám možno pomôže pán Kujelio, ktorý má ďalší bod programu na starosti a ktorý možno ani nepríde. A príde. A budeme mať potom 20 minút ak zoberieme ďalších 25 minút z tejto debaty, vrátane bodu 6 programu, potom budeme mať 20 minút až do rokovania, až do hlasovania opäť. Je to na vás, ako to využijeme. Mne to je úplne jedno, ale pán Lajtine, naozaj vás môžem poprosiť, aby ste boli veľmi struční mali ste rozšier, rozsiahli čas na to, aby ste predstavili svoju správu. Máme len obmedzený počet e, času a každý, kto je na zozname, e, na spodku sa bude stiažovať, pán Bosutil. Ja chcem protestovať veľmi stručne, jednoducho takto veci nemajú byť robené, pani predsedajúca. Toto je príležitosť, v rámci ktorej, veľmi vzácná príležitosť, pretože pán Leiteren tu už dlho nebol, a potrebujeme mať adekvátne a detailné odpovede na naše otázky. To je celá pointa E, tejto diskusie a môžem vám pripomenúť, pani predsedajúca, že sme že máme až do 5. hodiny, sme mali pôvodne vymedzený čas pre toto rokovania. Nechápem, prečo by sme teraz mali stratiť 20 minút alebo 15 minút nášho času. Pán Bosutil, vy ste tam boli tiež, keď sme schvalovali program rokovania. Ja som nevytvorila program tohto rokovania, nepripravovala som ho. Časť e, programu rokovania bol vymazaný a máme len obmedzený počet času. To nie je moje rozhodnutie, jednoducho takto to je. Takže teraz poprosím pána Lajtenena, aby odpovedal. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Poprosím sa byť veľmi stručný. Zhrniem a zodpoviem spoločne niektoré otázky, a zároveň sa pokúsim eh, dotknúť priorit na začiatku. Dovolte mi začať tým pracovným eh, vzťahom s Tureckom, keďže to bolo od predmet viacerých otázok. Nemáme žiadne ilúzie o tom, že pracovné vzťahy vo vzťahu k operačnej otázka medzi európskymi štátmi a tretím štátom vyriešia eh, všetky otvorené otázky, ktoré existujú neotvárame, neotvárame politické témy, my sa držíme len operačných otázok, ako napríklad toho, ako si budeme vymieňať informácie, ako budeme eh, eh, zosúľadevať naše rizikové analýzy, ako budeme spolupracovať v oblasti eh, vedy, výskumu a zároveň ako kolegovia na druhej strane hranice môžu spolupracovať pri spoločných operáciách. To je vlastne kľúčový kľúčový obsah eh, toho pracovného rokovania medzi Frontexom a tretími krajinami, v rámci ktorého Turecko tieto pravidlá eh, rešpektuje. Eh, rokovania na technickej úrovni sú v konečnej fáze rokovania a tešíme sa na ukončenie týchto rokovaní už veľmi rýchlo. Samozrejme, veľmi dobre si uvedomujeme aj tie záujmy, ktoré tu sú, aj obavy, ktoré členské štáty majú vo vzťahu na tejto téme a veľmi pozorne sledujeme samozrejme tento vývoj. Pilotné projekty, typicky ehm, to sú vlastne e, testovacie projekty pre testovanie nových, ehm, nových operácií na hraniciach, Ehm, napríklad spoločné operácie Hubble, to bol pôvodne pilotný projekt, keď sme testovali tento koncept. Bol to najprv pilotný projekt, skôr ako sa z toho stal operačný koncept. No a napríklad ehm, pre, vlastne navracanie osôb v rámci taliansko-libijskej dohody. Veľmi pozorne sledujeme, aké dôsledky to má, veľmi pozorne sledujeme, aké dopady, aké efekty to má e, v tomto smere. A keď hovoríme o implementácii bilaterálnych Ehm, dohôd o spolupráci medzi členskými štátmi EÚ a tretimi krajinami, tak Frontex nie je v súčasnosti v pozícii tak, aby e, mohol e, skúmať, čo sa tam deje. Nie sme vyšetrovací orgán, nemáme právomoci na to, aby sme to mohli robiť. Čokoľvek sa naučíme alebo čokoľvek zistíme, že k tomu došlo, snažíme sa zistiť ak, aká situácia alebo aké situácii došlo. V tých údajných prípadoch snažíme sa zistiť viac informácií, no a keď vidíme, že tu je nejaký dôvod pre vyšetrovanie, alebo pre ďalšie šetrenie, tak to odporúčame adekvátnej európskej inštitúcii, ktorá má na starosti implementáciu európskeho pravidla. Vynakladanie prostriedkov je samozrejme, že námorné operácie sú tie najdrahšie operácie. Tu používame letectvo aj lode a zároveň hodina hliadkovania pre hodinu môže stať kľudne aj 5000-6000 eur na hodinu. Čomu tak nie je pri pozemných kontrolách alebo letiskách, kde sú pritomní len experti a to vysvetľuje zároveň, prečo sú námorné operácie tak drahé. No a na záver, e, čo sa týka účasti členských štátov na spoločných operáciách, e, opäť sme tu videli pozitívny vývoj v oblasti zapájania zapájania členských štátov, mali sme možnosť zvýšiť operačné aktivity, ale chcel by som ešte raz zdôrazniť, že približne 60 všetkých operácií Frontexu eh, sú zamerané na to, aby sme eh, spolufinancovali aktivity hostiteľskej krajiny a nie tých ostatných, mm, ktoré by mali vlastne pomáhať hostiteľskej krajine. A to je práve jedna z jej vecí, ktorá je naozaj veľmi dôležitá aj v tomto smere a zároveň, eh, ktorá sa objavila aj v diskusii o možnom vlastníctve alebo o možnom, o možnom získaní majetku Frontexu, keď sa táto debata otvorí. Pevne verím, že sme dokázali pokryť všetky dôležité témy v tomto smere a pokúsili sme sa byť tak stručne, ako len bolo možné. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mám tu 8 ďalších rečníkov na zozname, takže opäť vás všetkých žiadam, aby ste boli tak stručne, ako možné. Pani pani Henes, potom pani Alfáno. Ďakujem veľmi pekne, budem veľmi stručná. Chcem sa vrátiť späť Turecku. Videli sme, že to je podobná správa aj minulý rok, takže hovoríte, že teraz sa snažíte ukončiť pracovné dohody s Tureckom, ale ale čo presne bráni Turecku, aby podpísalo túto dohodu? hovorili ste podobnú vec, alebo to isté aj minulý rok a opäť počujeme to isté. E, čo sa týka majetku Frontexu a, a či je to už pozitívny vývoj alebo nie, stále to je veľmi problematická citlivá téma. Že súhlasili by ste s tým, že by sme mali zaviesť záväzný mechanizmus pre členské štáty, aby sa zapájali, ak teda príde k tomu, aby, e, aby sme, vlastne, aby, aby sme e, hovorili o majetku, respektíve o položkách Frontexu a ich zároveň spoločnému využívaniu. A zároveň aké úsmernie by vám v tomto smere pomohli. Ďakujem pekne pani Henes, pani Alfáno a potom pán Bosutil. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne aj pánovi eh, Lajtinenovi. hovorili ste o solidarite a humanite a potom ste hovorili o projekte Kronos alebo zóne Kronos. To je jedna z tých najzložitejších oblastí a pevne, pevne verím, že viete, že v tejto zóne došlo k zmene, pretože potom, ako tu nedávno vstúpila do platnosti zmluva medzi Talianskom a Líbiou, ktorá umožnila navracanie utečencov bez toho aj boli identifikovaní a zároveň sa umožňuje vlastne navrácať do Líbie. Ako sa chceme vrátiť k myšlienke solidarity a humanity, keď tu máme takéto procesy a zároveň vlastne ako sa využívajú prostriedky na identifikáciu týchto imigrantov a, a vlastne potom vidíme, že dojde aj takéto dohode. Boli ste konzultovaní a, a spolupracovali s vami? Čo si o tomto myslí Frontex? A čo keď sa niečo podobné zopakuje aj v niektorých iných prípadoch, pretože zdá sa, že e, Európska únia pripravuje dohodu s Líbiou, o ktorej sa nič nevie. Ďakujem veľmi pekne. Pán Bosotil, dve otázky. E, Na okraté, hovorili ste tu o tom, že tento rok možno sa bude prednocovať mandát agentúry. Aký či by nám eh, pán riaditeľ Frontexu dal, eh, upozor, dal odporúčanie, aby sme dobrovoľnú volu členských štátov eh, zapájať sa do týchto kartelov, aby sme to zmenili na povinnú povinnosť alebo na povinný záväzok. Druhá otázka. Spomenuli ste e, vlastne e, otázku toho, že sme tvorili legislatívu, vy, e, vytrenovali sme ľudí. E, je, Aká je váš názor ohľadom e, tejto iniciatívy? Je to zbytočná iniciatíva, alebo čo treba splniť preto, aby bola efektívna? veľmi stručné, to sa mi páčilo, e, pán Lafenko, nech sa páči. E, mám dve otázky e, ohľadom vašej tabulky číslo 2. Tu sa hovorí, že v roku 2009 165 tisíc ľudí a hovoríte, že došlo o pokles o 22%, ale to sú ľudia, ktorí vlastne Frontex videl. Koľko ľudí Frontex nevidel? Pretože je veľmi pekné vidieť, že došlo k poklesu e, počte ľudí, ale aké sú fakty? Treba povedať niečo ďalšie, napríklad o tom, koľko ľudí Frontex nevidel prekračovať hranice. Potom to je druhá otázka. Hovorili ste o tom, že e, legálne prechádzanie hranice a zároveň zamietnutie vstupu. Ale zamietnutie vstupu to je akási oficiálna vec a nelegálne prekročenie hranice je úplne nelegálne. Takže aký je rozdiel medzi týmito dvoma skupinami ľudí? Koľko, ľudí, koľko ľuďom bolo zamietnutý vstup a koľkí ľudia e, vlastne nelegálne prekročili hranicu? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pána, pani Flotr a potom pán Lejtinen dostane slovo. Áno, ak som správne pochopila to, čo ste hovorili, tak ste e, hovorili, že podľa vašich odhadov máme 10 10% cudzincov, ktorí sú vlastne, mm, ktorí vlastne nelegálne prichádzajú z Turecka a len malá časť vie identifikovať svoju národnosť. Môžete to vysvetliť? A potom, ako ste sa dopracovali k tomuto číslu? No a potom ste boli pomerne pomerne sme sa vyhýbali tomu, aby ste, e, aby ste sa vyhýbali tomu, aby ste odkazovali na medzinárodné štandardy, na medzinárodný dohovor, napríklad ženevský dohovor. Hovorili ste len o tréningu, ktorý má byť zameraný na zlepšenie e, povedomia o základných právach. Môžete nám povedať e, vy sám, čo chápete pod tým, pod tým záväzkom, ktorý máte vo vzťahu k základným právam a k ľudským právam, najmä keď hovoríme o, o implementácii dohôd, ktoré máme s inými krajinami. No a po druhé, v roku 2010 vo svojom programe zároveň v rozpočtových požiadavkách ehm, tu predpokladáte, e, že vlastne náklady za tieto prevádzky, a operácie môžu ehm, naplniť očakávania v oblasti medzárodného práva, ktoré v tejto oblasti máme. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz e, by som chcel začať e, tým, aké máme pracovné vzťahy s Tureckom. Myslím, že spomínal som to minulý rok že sú zapojení do tanga. A nie je to otázka nejakého diktátu alebo vynúcovania. Musíme sa dohodnúť, skôr ako podpíšeme dohodu. Ako som povedal, sme pomerne ďaleko v rámci technických diskusí o tejto téme. A zdá sa, že tu je akési spoločné porozumenie e, toho, čo má byť rozsah spolupráce a zároveň e, jej operačná funkčnosť Ďalej, niektoré oblasti výskumu a vývoja ehm, a zároveň otázka toho, ako budeme spolupracovať, keď sa spustia spoločné operácie. To sú prevádzkové záležitosti, ani sa nesnažíme vlastne z toho vytvoriť nejaký nástroj, ktorý by mal byť použitý eh, pri tých otvorených otázkach v tejto oblasti, alebo by sa snažil vyriešiť tieto otvorené otázky. Sme pomerne prakticky v tomto smere kľúčová otázka, najmä keď hovoríme o majetku a o tom, či by to malo byť záväzné alebo nie, alebo o tom, že či by sme mali mať naše vlastné vybavenie alebo nie. Myslím si, že to nie je naozaj e, zdravý vývoj v tomto smere, aby sme prijali nejaké drastické kroky, ktoré budú zamerané e, zamerané na to, aká vlastne bude efektívna um, účasť členských štátov a či bude povinná alebo nebude povinná uh, zo strany členských štátov. V tomto smere sme sa snažili naozaj využívať tzv. pozitívne stimuly alebo pozitívne inšpirácie, tak aby krajiny boli aktívne a zároveň aby uh, sa spolupracovali na boji proti európskym výzvam, tak aby sme nemuseli používať tú palicu namiesto bič na miesto cukríka, tak povediac. E, zároveň sa ale snažíme byť viac nezávislí. A to spôsobom, ktorý, e, ktorý nás možno prenaša do situácie, e, kde máme možnosť reagovať. No a v tomto smere sa snažíme vytvoriť aspoň nejaké majet, nejaký majetok Frontexu, ktorý bude k dispozícii, tak aby sme si mohli byť 100% istí, že tieto prostriedky môžeme použiť, keď sa niečo stane. Alebo zároveň, aby sme si mohli byť istí, že niektoré prostriedky budeme môcť použiť v istých časových obdobiach pri tých najdôležitejších operáciách. Takže naozaj, je tu oboje. Musíme vyzývať členské štáty, aby boli aktívnejšie pri zapojení sa do spoločných operácií a zároveň potrebujeme umožniť Frontexu tak, aby, e, aby mal možnosť e, mať svoje vlastné vybavenie a zároveň je nevyhnutné, aby sme potom aj vlastne poskytli tieto operačné kapacity zajace. tzv. rabec. To mal byť núdzový nástroj. E, prečo to mal byť núdzový nástroj? pretože zapájanie do týchto operácií je záväzné pre členské štáty a práve preto vlastne prach e, pre použitie takýchto expertov je pomerne vysoký, urgentný a výnimočný. Zatiaľ sme tieto cvičenia mali len dvakrát ročne, boli to veľmi dobré cvičenie. E, mali sme spoločne viac ako 700 ľudí, 700 expertov, ktorí boli tejto množine ľudí. Nebolo to zbytočné, pretože musia vedieť, ako systém funguje, keď ich máme použiť. Ďalšia dobrá správa bolo to, že všetkých týchto 700 expertov, e, ktorí boli v tomto rapidnom e, rapidnom, e, rapidnej skupine, tam boli dobrovoľnia a to je tzv. špeciálny podporný tým pre Frontex. A to sú títo experti, ktorí sa zapájajú aj do bežných spoločných operácií periodicky a pravidelne priebehu roka. Takže e, členovia Rapidu alebo tej rýchlej skupiny e, sú niekedy zapojení aj do bežných operačných aktivít. Keď hovoríme o tom rapidnom trénovaní alebo e, rapidných rapidných operáciách, tak tam sa snažíme testovať našu schopnosť veľmi rýchlo vlastne použiť týchto expertov, ak bude taká potreba. Takže naozaj by sme nemali to rozlišovať e, medzi rapid, alebo rapidnú jednotku a JSFT, ale mali by sme hovoriť o spoločných takýchto rýchlych jednotkách, ktoré dokážeme veľmi efektívne nasadiť. E, veľmi efektívna otázka od pána Van de Kampa, ktorý sa pýtal na to, čo sme nevideli alebo tí ľudia, ktorí sme nevideli. Pevne verím, že raz vám budem túto odpoveď vedieť dať. Želám si, aby som ju vedel. To je ten svetý grál, e, pra, svetý grál ochrany hraníc niečo, čo sa nikdy nemôže asi podariť. Zatiaľ na európskej úrovni ani nemáme e, dôver, dôveryhodné odhady toho, aké je percento e, tej ukrytej činnosti. Veľmi intenzívne na tom pracujeme, snažíme sa oveľa viac sústrediť na hodnotenie tých citlivých aspektov tohoto um, systému ochrany hraníc. Snažíme sa v podstate hľadať typ indikátorov, ktorý by nám umožnil uh, vytvoriť priestor pre uh, hodnotenie uh, kapacity členských štátov a našich spoločných kapacít, ale verte mi, bude to cvičenie, ktoré, bude, ktoré je výzvou pre aspoň najbližších 10 rokov. Je to naozaj tá základná otázka o tom, či dokážeme vidieť to, čo nevidíme. Je to práve kde si v tomto ukryté a myslím si, že toľko e, ako odpoveď pre vaše otázky. Sorry, sorry. Á, ah, pardon, ospravedlňujem sa. A ja som mal otázku a nezaznela odpoveď. Môžem? Dobre. Pokiaľ ide o základné práva, veľmi často sa stretávame s týmito otázkami, ako by sme mali reagovať v prípadoch, kedy dochádza k údajnému porušovaniu. V takýchto konkrétnych teda prípadoch. A musíme byť veľmi úprimní. Hraničná kontrola je vždy predmetom alebo stojí v centre takýchto obvinení. Snažíme sa zlepšovať situáciu školeniami, výcvikom, snažíme sa do operačných plánov zakomponovať isté elementy, ale nemôžeme, nemôžeme sa domnievať, že všetky otázky, ktoré súvisia s touto problematikou, je možné vyriešiť eh, ľuďmi, ktorí praktizujú hraničné kontroly. Nemáme eh, moc eh, zahajovať nejaké vyšetrovania, pokiaľ ide o tú úroveň členských štátov. Máme systém výkazov interný, ako to prebieha, ako prebiehajú teda spoločné operácie. V prípade, že sa stretávame s obvineniami porušovania či už práva EÚ alebo iných, iných práv, tak potom adresujeme takéto problémy na tie relevantné orgány. A Európskej komisi- na Európsku komisiu sme sa obrátili vo viacerých prípadoch. Veľmi teda seriózne sa zaoberáme takýmito prípadmi, ale e, my musíme si jasne vymeziť a zadefinovať našu úlohu v tejto súvislosti. A to isté sa vzťahuje aj na spoluprácu medzi členským štátom a treťou krajinou, v tomto prípade konkrétnom Taliansko, Líbia. Frontex nemôže prebrať na seba úlohu sudcu, nejakým spôsobom povedať, čo je správne, čo je nesprávne. To nie je e, v našej právomoci, nie je to naša úloha. Hlavne pokiaľ my nie sme partnerom, respektíve nejakým aktérom e, v takejto rovnici. Ale veľmi všeobecne povedané, pokiaľ ide o plné dodržiavanie ľudských práv, Robíme to z dlhodobejšieho hľadiska. Všetky tie aktivity, ktoré sa týkajú e, školení a všetky tie osnovy školiace sa práve zamerajú aj na takéto konkrétne otázky a my sa snažíme zlepšiť situáciu z dlhodobého hľadiska tým, že investujeme do školení a že zvyšujeme povedomie pohraničnej kontroly v tejto súvislosti. E, ďakujem. Ďakujem pekne, pán Lajtinen. E, drahí kolegovia, ešte traja sa prihlásili do diskusie, pán Enčiu, pán Jakulin a pán Kročeta. Ja budem v tejto chvíli musieť opustiť e, rokovaciu miestnosť. Ja vidím, že aj pán Davalas. Ale ja teraz odovzdám moje miesto pánovi Jakulinovi, čiže on bude teraz e, ten, ktorý vás bude vyčovať. Teraz sa poďakujem pánovi Lajtinenovi. A ešte faktická poznámka. Možno by sme mali mať eh, nejaký zoznam popisov skôr ako začneme ja, ak si správne spomínam, tak ja som bol druhý, tretí, ktorý sa prihlásil, čiže musím mať správne zoznam prihlásených e, rečníkov. Mali by sme to nejakým spôsobom ukontrolovať. Ospravedlňujem sa, väčšinou každého zbadám úplne v tých ranných, teda hneď, ako sa prihlasujú. Je možné, že teraz mi niekto unikol. Snažím sa, koľko v mojich silách. Pánovi Jablinovi teraz odozdávam kreslo predsedu a ja z neho odchádzam. Toto pomôže samozrejme tak eh, nám ako aj vám. Bene, io sostituisco la, la, la la Antweld. Continuiamo nel... Dobre, ja teda nahradím Sophie de Welt. Sú tu ešte ďalší kolegovia, ktorí sa prihlásili o slovo. Enče, ako prvý kolega Enče. Chcel by som sa e, teraz spýtať na tie otázky, ktoré boli položené agentúre Frontex. Mám tu v tomto smere len jednu veľmi stručnú otázku, ktorú môžem položiť. E, Myslíte si, že finančné prostriedky, dodatočné prostriedky, ktoré boli e, vyčlenené pre tretie krajiny za cieľom spoločnej inštrukcie alebo spoločného informovania, bola to dobrá myšlienka alebo nie? Boli efektívne použité alebo nie? Ďakujem pekne. Aj ja, áno, chcem položiť otázku. Veľmi krátko zopakujem to, čo už predtým zaznelo a tá otázka je nasledovná. Vy ste odkázali na štyri kľúčové eh, prvky, štyri kľúčové piliere, eh, ktoré sú hlavnými teda piliermi vašich činností. A je podstatné tam zaručiť prepojenie na členské štáty Avšak musíme e, pripustiť, že nevždy sa tak deje efektívne a niekedy tie nástroje, ktoré má k dispozícii Frontex, sú využívané aj tretími krajinami. Chcem sa teda spýtať, e, pokiaľ ide o štokholmský program, dokument, ktorý bol prijatý nedávno, došlo k posilneniu právomocí Frontexu. Prečo spolupráca s členskými štátmi nie vždy fungovala účinným a efektívnym spôsobom. Je to z dôvodu členských štátov, alebo e, je to z dôvodu agentúry? Ako je možné, aby ste zohrávali tú úlohu stimulujúcu, takú podnetnú, ktorú máte? Dabalis? Najlepšie je stiažovať si, zdá sa. E, pán Lajtinen, vy ste nám ukázali rozpočtové prostriedky pre e, morské operácie a hovorili ste, aby sme si nerobili starosti s tým e, znížením, pretože viete e, spraviť viac z menej. E, ja by som vedel využiť tie dodatočné prostriedky. Nehovoríme o zásielkách inertných plynov, inertných materiálov, hovoríme o ľuďoch. Vy ste spomínali nejaké kódové mená, kódové názvy operácií, napríklad Hemer. Odkiaľ pochádzajú tí ľudia, ktorí sú súčasťou tých operácií? a chceme vedieť, či napríklad e, neutekajú pred hladomorom, alebo sú to v dobrej viere títo utečenci, alebo žiadateľ o azyl. A vy ste vlastne na tej ste ľudia ako ja, lebo chcete vedieť viac o ich pozadí, a chcete vedieť ich pravú, práve, pravú národnosť. A mňa zaujíma, aký je váš plán e, s nimi. E, bude to formou interviu, pomôžte mi v tomto, ako to bude prebiehať. Budú to rozhovory akým spôsobom chcete dopracovať k zisteniu ich e, skutočných národností, ako budete bojovať proti tým falošným žiadostiam a ako im spôsobom im pomôžete pri boji e, alebo pri, tom, pri ich úteku pred takýmito zlými podmienkami. E, mali by sme zaručiť, že žiadna osoba, ktorá je predmetom persekúcie, nebude vracená do tretej krajine, teda stíhania, Frontex by mal otvoriť svoje misie aj UNHCR. Ako hovoríme o zodpovedaní sa, chcel by som vedieť, ako a kedy e, sa podarí Frontexu otvoriť e, svoje misie a dať priestor aj UNHCR. Ďakujem pekne. Áno, a posledné vystúpenie, pán Kručeta. v rámci vašej prezentácie ste hovorili o tom, že oblasť Stredomoria, a predovšetkým oblasť Malty a I- I- e, Talianska, že tam došlo k spomaleniu, respektíve k úplnému pozastaveniu činnosti e, zo strany Frontexu. A to sa netýka len e, ukončenia tých morských e, činností. To znamená, že už tam nie je žiadny zásah, žiadna intervencia v tejto oblasti. E, pokiaľ ide o mňa, ja si nemyslím, že tam Frontex kedykoľvek zasiahol v minulosti. Keď sa pozrieme na migračné toky v tejto oblasti, vždy tu došlo k delegovaniu týchto záležitostí na Taliansko a Maltu. A situácia je taká aj naďalej je spájana s negatívnymi ako aj s pozitívnymi aspektami. Sú tu samozrejme z môjho pohľadu aj negatívne dôsledky e, v rámci bilaterálnych dohôd, e, ktoré uzatvárajú jednotlivé členské štáty s tretími krajinami, tie obsahujú negatívne prvky. My musíme pochopiť, či je nejaký spoločný front, pokiaľ ide o kontrolu migračných tokov nejaká spoločná politika, pokiaľ ide o uznávanie ľudských práv a tak ďalej. A berú z úvahy e, tie migračné toky, e, tie hranice sú tie najrelevantnejšie. E, môžete pochádzať z Grécka a môžete skončiť v Belgicku. Teda pristahovalectvo nemá vplyv len na tú konkrétnu krajinu, ktorá má tú prvú hranicu, chcem vám teda položiť otázku. Nemyslíte si, že v súčasnosti by sme sa mali, mali by sme uvažovať viac E, v zmysle európskej politiky, ktorá by bola jednotnejšia a že by sme sa mali e, vyhnúť e, bilaterálnym dohodám medzi jednotlivými krajinami, pretože toto je podľa mňa jediná cesta von. Keď sa zaoberáme napríklad otázkou Líbie a vieme, že teda Taliansko má dohovor s Líbiou, Pán Krčeta, budete musieť ukončiť, e, hovorí pán predsedajúci. Líbia teda nie je príliš známa rešpektovaním ľudských práv, čiže tam je rozpor. Prepačte, pán predsedajúci, je však polutovania hodné, že tí dva členovia, ktorí neboli e, na rečníckom zozname, sú z GUE NGL. Pán riaditeľ, chcela by som sa e, spýtať e, na to bilancovanie Frontexu. Samozrejme ste technickou agentúrou, ale spôsob, ako prezentujete veci a problematiku, ten e, mi spôsobuje zimomrievky po tele, pretože z toho vyplýva, že by ste mohli tak, takto paušálne hovoriť o, ľudských, o ľuďoch, a takto chladne. A spôsob, akým hovoríte o ľudských právach, to sa týka len e, vašich zmienok o hraničných strážcoch. Chcela by som vedieť e, od vás dve veci. Pokiaľ ide o porušovania ľudských e, práv, v krajinách, s ktorými má Európa uzavreté dohody o partnerstve, tam ste nás odkázali na príslušné orgány. Nemyslíte si, pán riaditeľ, že Európsky parlament je jedným z týchto príslušných alebo kompetentných orgánov? Ja si myslím, že my sme, mali by sme preto a máme nárok na konkrétne informácie o porušovaniach ľudských práv, ktoré vy vnímate a ktoré vy potom posúvate ďalej kompetentným orgánom, inštitúciám a jaký je potom ten presný obsah eh, školiacich programov, ktoré sa týkajú ľudských práv, ktoré vy realizujete. A ešte k druhej otázke. Vy hovoríte o zneužívaní eh, národnosti. Čo to presne znamená? Ste spokojní s mierou eh, zatknutých, s počtom zatknutých osôb alebo s tým zatýkaním? Na základe čoho sa dejú takéto zatýkania? Hovoríte, že ste spokojní so znížením počtu nelegálnych prechodov a prekročení hraníc. Ale viete, že tak sa deje aj z dôvodu tretich krajín. Áno, už sa blížim ku koncu, pán predsedajúci. Keď ma nebudete prerušovať, tak to pôjde rýchlejšie. Bielorusko, Maroko, Tunisko, takéto dohody sú zavreté. A nakoniec, ak máte e, migranta, ktorý chce napadnúť e, závery, akým spôsobom môže obhajovať svoje práva. Dávam vám slovo, aby ste mohli odpovedať. Ďakujem vám znovu. Bohužiaľ, nezachytil som tú otázku pána Jančiu, pokiaľ ide o spoločné vyšetrovanie. Ak ide o tú otázku, že či Frontex bude e, zakladať spoločné vyšetrovacie týmy, odpoveď nie, nie, nie, pretože toto nie je našou kľúčovou e, oblasťou činnosti. A preto by som e, si rád vypočul istým spôsobom objasnenie vašej otázky, ktorá je pre mňa zatiaľ nie dosť jasná. Pokiaľ ide o štokholmský program, je to viacročný program a tým v podstate sa dá vysvetliť aj značná úloha, ktorú zohrávame v tomto programe. A Samozrejme, že tento program predstavuje nový spôsob robenia istých vecí. Štokholmský program samozrejme a aj ten fakt, že Lisabonská zmluva e, vstúpila do platnosti, to posilňuje vlastne tú záležitosť, že hraničné kontroly sa dajú použiť otvorenejšie na rôzne účely, pokiaľ ide o vhodné nástroje. To je, dá sa povedať, jedným z kľúčových prístupov. Dá sa povedať, že členské štáty sa vyzývajú k tomu, aby boli aktívnejšie. Pokiaľ ide o ich účasť, to je jeden z hlavných e, princípov zásad štokholmského programu. Musíme byť samozrejme e, veľmi trpezliví, pretože nie je to tak dávno, keď takáto systematická spolupráca sa zakladala. Samozrejme, že sme boli svedkami pozitívneho vývoja a otázka znie, že či sme naozaj spokojní e, s rýchlosťou a hĺbkou takéhoto vývoja, alebo či by sme chceli, aby to nepostupovalo e, rýchlejšie, drastickejším spôsobom, aby sa vlastne e, tento vývoj realizoval, pokiaľ ide o tieto záležitosti. A potom je tam tá otázka rozhodnutí v nadväznosti na zamietnutie žiadosti, respektíve ak pohraničná stráž niekoho um, objaví, zistí. Chcel by som, aby sme boli jasní v tomto. Frontex nie je agentúrou, ktorá rozhoduje o tom, že aký postup bude potom uh, nasledovať, pokiaľ ide o takýchto pristahovalcov, ktoré rých, povedzme, pohraničná stráž objaví v rámci našej koordinovanej spoločnej operácie. Členský štát vždy vlastne zodpovedá za e, to, tú vedúcu úlohu, pokiaľ ide o takúto operáciu, pokiaľ ide o zadržanie, pokiaľ ide o azylový postup a tak ďalej. Akékoľvek rozhodnutia administratívneho charakteru alebo iného charakteru, to vždy v podstate uh, sú rozhodnutia hostiteľskej krajiny. To znamená, že Frontex nehovorí hostiteľskej krajine, čo má robiť a ne, prikazuje ani, aký postup musí nasledovať. Toto vám musí byť celkom jasné a to je jeden z dôvodov, prečo nie sme schopní um, dosiahnuť priamy uh, dopad na spôsob, ako pracujú členské štáty. My sa snažíme samozrejme uh, v tejto oblasti možnosti zabezpečovať dlhodobejší vývoj. E, používame mekké nástroje, napríklad odbornú prípravu, um, isté osnovy, pokiaľ ide o odbornú prípravu a tak ďalej. A to isté sa týka aj prípadov az- žiadateľov o azyl a otázok týkajúcich sa ľudských práv. Veľmi e, dobre bolo, že sme skutočne Um, mali možnosť spolupracovať s UNHCR, pretože viac ako dva roky už máme vlastne uh, takýto pracovné dojednanie aj s UNHCR, aj uh, s IOM. A samozrejme, že UNHCR je systematicky uh, angažovanou organizáciou, pokiaľ ide o vypracovávanie takýchto modelov odbornej prípravy a tak ďalej, pokiaľ ide o revíziu a tak ďalej. Nebudem samozrejme hovoriť detaľnejšie o obsahu našej odvarnej prípravy a tak ďalej, ale to vám dáme samozrejme. Pokiaľ ide o UNHCR, máme styčného dôstojníka, ktorý je umiestnený vo Varšave. Na každodennom základe s nami spolupracuje, je to každodenná spolupráca. A takisto aj s Európskou agentúrou pre základné práva máme uh, zabehnutú naozaj systematickú spoluprácu. To znamená, že tieto veci berieme veľmi vážne a naozaj robíme všetko, čo sa dá na to, aby sme propagovali, podporovali úplné rešpektovanie ľudských práv v tejto oblasti a hraničných kontrol. Pokiaľ ide o európsku politiku v nadväznosti na tieto pracovné dojednania, naozaj si myslím, že sme videli pozitívne účinky aj toho, že máme európske operatívne dohody um, uzavreté a aj členské štáty samozrejme majú svoje bilaterálne dohody uzavreté. Samozrejme, že nie je um, také ťažké uhádnuť, čo je vlastne preferovanejší spôsob, ako to robiť. Veľmi dôležité je, že môžeme v podstate mať uh, styky s tretimi krajinami. Našou prioritou je samozrejme všetko robiť e, na to, aby sme mali vlastne s týmito tretimi krajinami dojednanie <clears throat> Frontexu, namiesto toho, aby sme využívali členské štáty pre tieto účely. Dúfam, že som pokryl všetky aspekty ktoré ste spomínali vo vašich otázkach. Ďakujem vám.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 veľmi stručne. Na úrovni rady e, sme dostali návrh komisie e, z 1. decembra datovaný 1. decembra. No a v tomto e, vlastne sme okamžite začali aj práce, tak aby sme ho čo najskôr spracovali. Zdá sa, že termíny v tomto konaní sú mimoriadne krátke a práve kvôli, z tohto dôvodu e, vlastne formálne stretnutia ako aj, ne, ako aj neformálne stretnutia e, prebiehali veľmi intenzívne, pokračujeme v nich a snažíme sa dosiahnuť dohodu čo najrychlejšie. V každom prípade e, veľmi dobre si uvedomujeme, že to nie je jednoduchý proces a to práve kvôli tomu, že tento, táto téma je veľmi zložitá, veľmi citlivá, najmä aj vďaka tomu, aké, ako sme si mohli vypočuť dnes večer, aké zložité sú tieto vzťahy Samozrejme treba počiarknúť, že v tomto aspekte už od začiatku vlastne všeobecné politické princípy e, sa ocitli v dohode 1506, e, e, ktorý hovorí o ochrane spoločných hraníc. Je to jedna vlastne z prvých dohôd, ktoré boli schválené v rámci spolurozhodovacieho procesu. V tomto smere sme rozvíjali princípy, ktoré boli presadzované tak parlamentom ako aj radou, ale ako už bolo povedané, Ehm, tento kódex má relevantnosť práve kvôli tomu, že je veľmi silnou a politickou témou v mnohých členských štátoch. Ehm, naďalej treba ešte samozrejme preskúmať rôzne aspekty medzerných dohod, napríklad o moriach, pretože tie môžu mať vplyv na to, ako vlastne ehm, budeme, obme- ako budeme uplatňovať tieto práva a tieto princípy v rámci medzerodného práva. Je veľmi dôležité, aby členské štáty boli v súlade, aby súhlasili s týmto princípom, najmä keď hovoríme vlastne vlastne o princípoch dodržiavania a presadzovania ľudských práv a akým spôsobom to bude zakotvené v konečnom dokumente, ktorý bude schvalovať rada. Ako som už povedal, nie je to jednoduché pracovať na tejto téme v veľmi krátkom čase, ktorý sme dostali k dispozícii, ale Koreper sa už stretol práve za týmto cieľom aj preskúmal túto tému a e, skôr ako skončí tento mesiac, pevne verím, že sa vám, nám podarí poslať vám dokument e, v tomto duchu. Ďakujem pekne completare l'informazione. Dávam slovo komisii, aby uzavrala túto mozaiku. Aby nám poskytla niekoľko podrobnejších informácií o tejto téme. Ďakujem, pán predsedajúci. Pozadie tohto rozhodnutia v stručnosti. Operácie, tak ako boli e, popísané pánom Leitnerom, hlavne pokiaľ ide o námorné e, hranice v rámci operácií Frontex, tie sa dejú v rámci veľmi komplexného právneho prostredia, kde je to mix e, európskeho a medzinárodného práva, kde dochádza k mnohým rozdielom v rámci členských štátov, pokiaľ ide o výklad týchto ustanovení. Cieľom návrhu rozhodnutia je preto v prvom rade e, spôsobiť to, aby tie spoločné operácie, ktoré koordinuje Frontex, boli efektívnejšie. Po druhé, poskytnúť právny rámec, ktorý je jednoznačnejší, e, predvydateľnejší e, pre tie členské štáty, ktoré sa po zúčastňujú a po tretie v neposlednom rade, rade zaručiť e, dodržiavanie ľudských práv v kontexte operácií, ktoré realizuje Frontex. Toto je veľmi technická záležitosť a rozhodnutie sa veľmi technicky zaoberá jednotlivými otázkami. Hovorí sa napríklad o tom, čo by malo byť zvažované zo strany zapojených ľudí, keď sú súčasťou týchto operácií. Toto rozhodnutie sa snaží nájsť spoločný pohľad a spoločné usmerenia, pokiaľ ide o to, ako e, existujúca medzinárodná legislatíva a európska legislatíva bude aplikovaná členskými štátmi v rámci spolupráce e, s Frontexom pri týchto operáciách a tým e, pádom aj e, rozhodnutie komisára Barota, aby takéto rozhodnutie sa dialo pod zaštitou implementačných právomocí. Tým pádom budú doplnené tie základné právomoci, ktoré sú už súčasťou kódexu hraničného. A takto budú vytvorené európske pravidlá pre európske operácie, kde Frontex figuruje ako koordinátor Spolu s členskými štátmi sme na tom dlho pracovali, sú to komplexné záležitosti a snažili sme sa čo najviac, aby sme sa dopracovali k spoločnému chápaniu tých pravidiel predmetných. Po tom, čo bola prezentovaná, prezentovaný prvý návrh e, výboru pre hraničný kódex vo februári došlo k značnej revízii e, takéto návrhu a v oktobri minulého roku sme tomuto výboru pre pohraničný kódex prezentovali nový návrh, e, ktorý podporilo 8 členských štátov, 7 bolo proti, zvyšný počet sa zdržal. Nepodarilo sa nám teda dos- e, obdržať stanovisko e, výboru a dostať kvalifikovanú väčšinu či za alebo proti. Hlavné dôvody takýchto rozchádzajúcich sa názorov v tom čase e, spočívajú predovšetkým na právnom základe a hlavne zahrnutie otázok vyhľadania a zatknutia. Veľká časť členských štátov sa vyslovila za nezáväzné usmernenia. Takisto sú tu rozdielne názory, pokiaľ ide o vykladanie e, medzinárodného práva, výklad medzinárodného práva, ktorý je to podstatou a ktorý je jeden z dôvodov, prečo sme predložili takýto návrh a po tretie e, počiarknúť e, možno tie rozchádzajúce sa názory medzi jednotlivými členskými štátmi, pokiaľ ide o zadefinovanie pravidel tzv. vylodenia, potom teda akým spôsobom naložiť s tak, takýmito migrantami nakoľko sme nedostali žiadne stanovisko e, tohto výboru, tak v zmysle komitológie komisia mala povinnosť predložiť návrh rozhodnutia rady, ktoré sa teraz rieši na úrovni e, rady, tak ako spomenul pán Burgos, e, pričom tie termíny v tejto chvíli sú nasledovné do 7. februára rada, do 7. apríla parlament a môže uplatniť svoje právo prieskumu a pán predseda, samozrejme, som k dispozícii pre e, tento výbor, aby som zodpovedal akékoľvek potenciálne otázky. Ďakujem. Ďakujem, pán Buzutil. E, ďakujem, pán predsedajúci. E, mám dve otázky, dva body. Prvá vec súvisí s postupom. Nie je mi celkom jasné, aký je právny základ tejto iniciatívy ak som to správne pochopil, tak e, tu fungujeme e, v rámci pravidel komitológie, ale naozaj by som e, si želal, keby dnes mohli byť prítomní zástupcovia právnej služby. Naozaj by som bol rád, keby nám niekto mohol objasniť, aký presný právny základ je, to, je tým podkladom a na základe čoho teda fungujeme a aké sú tie právomoci alebo privilegia Európskeho parlamentu výsady teda v tejto špecifickej iniciatíve a nad rámec toho by som ešte, pán predsedajúci, chcel vedieť, či Lisabonská zmluva mala nejaký dopad. Toto je iniciatíva, ak to správne chápem, bola predkladaná ešte pred Lisabonskou zmluvou, ale rozhodovanie prebieha už po Lisabone, po ratifikácii. Teraz želal by som si teda objasnenie ohľadom právneho základu. V prípade, že právna služba tak nedokáže spraviť dnes, možno by sme ich mohli osloviť písomne a mohli by nám potom reagovať Druhá e, pripomienka je politickejšieho charakteru. To, čo máme pred sebou, pán predseda, je naozaj technická, respektíve zdanlivo technická iniciatíva, ktorá reálne je výrazne politicky e, nabitá a politicky dôležitá. Preto by sme mali veľmi e, pozorne sa zamyslieť nad politickým rozmerom tejto iniciatívy. A čo chcem, na čo chcem hlavne poukázať, je nasledovné v tomto parlamente sme opätovne počiarkovali dôležitosť solidarity, vzdelania záťaže a dôležitosť, aby členské štáty kolektívne sa delili o zodpovednosť, keď ide o prílev e, migrantov. Ak to správne chápem, to, čo máme pred sebou, je rozhodnutie rady, kde sa vlastne rozhoduje o tom, že len jedna konkrétna krajina či to už bude krajina A, krajina B alebo krajina C, že tá krajina e, príjme kohokoľvek, kto vstúpi na vonkajšiu hranicu Európskej únie. A zdá sa, že to je v nepriamom rozpore s tým, o čo sa snaží táto komora. My chceme solidaritu a to, čo nám tvrdí rada, je, že nie, neexistuje solidarita. Je len jedna krajina, ktorá e, vezme na seba, na svoje plecia ten príval. A myslím si, že politicky pre tento parlament to nie je akceptovateľné ani zďaleka a preto by sme mali eh, veľmi pozorne sa zamyslieť nad eh, právami, výsadami tohto, tohto fóra skôr, ako sa eh, podujmeme nejakým spôsobom rozhodnúť v tejto iniciatíve. Pani Flotr. Myslím si, že popis cieľov návrhu je vydaný pretože v rámci koordinovaných aktivít, e, kde sa hovorí o Frontexe, tak tam chceme od členských štátov, aby konali v súlade s požiadavkami e, námorného práva a s požiadavkami, ktoré sa týkajú záchrany migrantov. Čiže toto sú veci, ktoré vítame. Vzniká tu však celá séria otázok. Poprvé, po tom, čo som si vypočula slova riaditeľa Frontexu, on e, sa vzdal akékoľvek zodpovednosti vo viacerých prípadoch, ale myslím si, že je to veľký handicap, eh, pokiaľ ide o eh, zlepšovanie eventuálne takýchto usmernení. A po druhé, obsah samotný takýchto usmernení, keď som si ich prečítala, zdá sa, že tie idú pod eh, tie súčasné povinnosti, ktoré majú členské štáty a ktoré sú zakotvené pre ne v rámci dohovoru. A to nie je dobré. Keď sa hovorí o tom, že Hovorí sa tu o niektorých veciach, ktoré sú v rozpore so ženevským dohovorom, pretože napríklad aj toto vylodenie alebo toto umiestnenie musí sa diať čo najskôr a nemusí to byť v tretej krajine, ktorú práve opustili títo utečenci. To je moja prvá obava. Po druhé, toto už nespadá do oblasti azylového práva. Ide tu o istý postup, kde sa snažíme skontrolovať, že došlo k zachyteniu alebo k záchrane zadržanie týchto ľudí a že nemali by byť predmetom stíhania krajine, do ktorej sme zasielaní naspäť. Buď sa dohodneme na tom, že tí ľudia, ktorí sú zachránení na mori, budú mať e, potom možnosť e, plnohodnotnú požiadať o azyl. Nemali by sme sa nejakým spôsobom pri, snažiť prijať postup, ktorý zriedi takúto možnosť alebo ju zníži je to tak vágne naformulované, že nie je jasné, ako to bude fungovať. Tie ciele sú v poriadku, ale znenie je nesprávne. A v tejto chvíli e, tie štandardy, ktoré my tu na nejakým spôsobom predkladáme, tak budú nižšie ako tie, ktoré doteraz platili. Toto sú veľmi komplexné veci a majú veľmi vážne politické dôsledky jeden z eh, prvých, eh, ktorom sa budem venovať, a ich veľa, eh, článku 4 návrhu komisie. Máme situáciu, ktorú popísala rada ako text, kde hovorí sa o princípe non-refoulement, ten je veľmi silne spomínaný v rámci textu a sú tam aj ďalšie princípy, ktoré sa týkajú utečencov. Nemali by sme ten text teda mať bez tohto princípu non-refoulement, ja sa chcem spýtať rady, či je možno, že k tomu príde. Istotne, mimovládne organizácie a iné skupiny vyjadrili isté obavy a takisto aj moja skupina vyjadrila obavy ohľadom tohto. Pán Busutil hovoril o probléme komitológie. Ja to chápem tak, že to vychádza z článku komitológie, e, ktorý sa vzťahuje na šengenský hraničný kódex, po tom, čo vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, kde je tu úloha pre parlament. Možno neostane čas na zodpovedanie tejto otázky, ale ja to chápem tak, že parlament bude mať príležitosť oboznámiť sa s textom, a teda preskúmať text. Ja myslím, že Libe bude ten gestorský výbor po dvoch mesiacoch a neviem presne, aký je ten časový harmonogram, to by sme si mohli objasniť, kde presne vstupuje do toho parlamentu. Viem, že je to komplikované v rámci ústavy Lisabonskej zmluvy, je tam ešte veľa ďalších vecí, ale pán Busutil správne a pani Flotter správne poznamenali, že toto má ešte ďaleko siahlejšie politické dôsledky, ako sa môže javiť na prvý pohľad. Enis Plaša. E, ďakujem. Pokiaľ ide o právny základ, e, bolo by dobré a rozumné vypočuť si e, radu. Oni sa trápili s, to, s, tým istým problémom. Zajtra ráno máme zasadnutie koordinátorov a bolo by vhodné, keby sme tam dostali, mali sme pred sebou teda tú, tú, tú právnu radu. Tak ako to ja chápem, parlament môže povedať áno alebo nie, ale takáto dohoda je veľmi dôležitá ja za normálnych okolností e, plne sa stotožňujem so Samrovými obavami, pokiaľ ide o vzdielanie tých, tej ťarchy. Ale myslím, že potrebujeme sa dohodnúť na tých usmerneniach, aby sme dokázali presadzovať takéto e, vzdielanie záťaže, pretože niektoré členské štáty nie sú ochotné to robiť, pretože nema, ne, neexistujú takéto usmerenia. A tak je to nekonečný príbeh. Myslím, že budeme musieť dosiahnuť nejaký pokrok. Frontex, Frontex spustil svoju činnosť v oktobri 2005, teraz január 2010 ešte stále vidíme argumenty o týchto usmereniach. To už trvá viacero rokov. Zatiaľ čo e, tieto usmerenia mali byť prvým, čo malo byť rozhodnuté predtým ešte ako bol spustená činnosť a Frontexu tým, že sa vyhli mnohým problémom. E, oni, e, aj komisia sa snažila všemožne, aby to sa na tom dohodla s členskými štátmi, členským štátom neprejavili ochotu. Posledná vec, chápem, že je tu problém, ktorý má vyriešený medzi Maltou a Líbiou. Bola by som ale rada, keby keby sa to mohlo posunúť na úroveň Talianska a Malty a tí by potom informovali aj parlament, aj parlament, kde sa nachádza. Alcune riflessioni, alcune questioni poste dal... V prípade ďakujem veľmi pekne za tieto vyjadrenia. Niektoré z týchto tém, ktoré sa otvorili, alebo ktoré otvoril aj kolega Busutil, eh, ktorá adresovala právnej službe, eh, naozaj potrebujú zodpovedanie eh, v písomnej podobe, takže budeme musieť počkať na písomnú odpoveď. Eh, neviem, či sa vedia vyjadriť teraz a potom sa k tomu vieme vyjadriť neskôr, prípadne v každom prípade potom nám späť slovo pánovi riaditeľovi. Áno, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Tiež by som sa chcel vyjadriť veľmi, veľmi obmedzene, alebo teda veľmi opatrne k tejto téme. E, chcem poďakovať komisie a rade za ich prácu na týchto naozaj veľmi dôležitých témach. Myslím si, že sa ukázalo ako jednoznačné v tejto téme, v tomto výbore, že v tomto v prípade, ak európske inštitúcie nie sú schopné e, dohodnúť sa na tom, aký nástroj použijú, tak je to potom môj problém a tak tomu bolo počas posledných 5 rokov. Ak členské štáty a európske inštitúcie sa nedokážu dohodnúť na vytvorení e, usmernení, tak ja na tieto problémy narážam stále znova a znova. A moja úloha by mala byť zabezpečiť e, operácie, ktoré budú musieť v praxi fungovať tak, aby sme e, v podstate neukazovali alebo nepreukazovali takéto, takúto politickú laxnosť, ako tomu bolo. Takže naozaj moja e, žiadosť je tá, aby sme našli riešenie pre posunutie sa v oblasti týchto nástrojov a to v adekvát, na adekvátnom fóre a samozrejme v závislosti od adekvátneho právneho e, rámca. Takže v tomto smere e, si to bude vyžadovať, aby sme mali tak záväzný rámec, ako len bude možné, aby sme sa dokázali ďalej sústrediť, ďalej vytvárať a budovať naše aktivity. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. No a práve preto som chcela slovo právnej službe, aby sa vyjadrila. E, samozrejme meškáme, ale možno by ste mohli veľmi stručne vystúpiť k tejto téme, no a potom by ste nám dali viac informácií písomne. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ale obávam sa, že asi bolo lepšie dať najprv slovo e, poslancom e, výboru. Samozrejme, že túto tému, ktorú otvoril pán Busitil, sme otvorili. Každý tu e, veľmi dobre vie, že otázky komitológie sú veľmi zložité a veľmi sofistikované. Je tu ale jedna vec, ktorú by som chcel ozrejmiť v prvom rade. E, to je niečo, čo otvorila Európske, Európska e, rada s viacerými orgánmi. E, počas starých dní vlastne tá pôvodná procedúra z roku 99, ktorá bola revidovaná v roku 2006, je už samozrejme, že tento dokument je už, e, už neplatný. Všetko, čo bolo schválené pred Lisabonskou zmluvou, e, vstúpilo do platnosti na základe starej komitologickej procedúry a to stále zostáva v platnosti. Tá časť e, komunitného AKI, ktorá vlastne funguje v starom systéme, je stále platná. Teda ustanovenia z kometológie, ktoré vstúpili do platnosti ešte pred vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti, ešte stále zostávajú platné výbor, ktorý bol vytvorený e, predtým, ako Lisabonská zmluva vstúpa do platnosti v septembri 2009, e, bude naďalej fungovať a to až do e, momentu, keď vstúpi základný zákon do platnosti. Ak tu je nejaký ďalší základný akt, tak potom bude alebo nejaký ďalší základný zákon, tak bude nevyhnutné aplikovať nové pravidla už na základe Lisabonskej zmluvy podľa Lisabonskej zmluvy a podľa e, článku 219 e, pôvodné vlastne ustanovenia komitológie budú nahradené e, ustanoveniami, ktoré budú schvalované v spolurozhodovaní alebo procesom spolurozhodovania medzi parlamentom a radou. Komisia poskytla informácie že budú poskytovať informácie o nových nariadeniach alebo novej legislatíve tak rýchlo, ako sa vám bude dať. E, takže e, to bolo všeobecné vyjadrenie e, všeobecné vyjadrenie, ktoré sa týkalo rozhodnutí, ktoré boli prijaté na základe starej, starého komitologického postupu. A práve preto boli nevyhnutné preskúmať túto zložku, aby sme si ujasnili, či, táto, eh, či toto ustanovenie je niečo, čo bolo eh, vlastne prijaté na základe pôvodných komitologických ustanovení a v tom prípade by to bola len eh, implementácia tohoto rozhodnutia, alebo ak došlo k zmene, tak v tom prípade budeme musieť zmeniť kapitolu a zároveň to budeme musieť už prijať na základe Lisabonskej zmluvy. A ale naozaj potrebujeme viac času na to, aby sme vám vedeli poskytnúť plnú odpoveď na túto otázku ktorú nám, e, ktorú nám zašlete. Dobre, ďakujem pekne. Samozrejme meškáme. V každom prípade to bol naozaj veľmi užitočný príspevok od právnej služby. E, Máme tu stále ešte e, vlastne otvorenú otázku a budeme čakať na písomnú odpoveď, ale keďže meškáme, tak poďme teraz e, hlasovať, ak súhlasíte. Dobre, takže e, najprv by som chcel otvoriť bod 8. Budeme hlasovať o bode 8. Je to absolutorium za rok 2008, oddiel 3 komisia. E, pán spravodajca je Fernando López Aguilar. Ak ste všetci pripravení hlasovať, Dobre, počkajme ešte pár eh, minút, alebo teda chvíľočku. Zdá sa, že nemám svoju hlasovaciu kartičku. Ak budem hlasovať elektronicky, môžem si skočiť pre svoju kartičku? Ale respektíve môžem hlasovať rukou namiesto, kar- namiesto hlasovania kartou. Quindi per chi non ha la tessera, il tesserino, la levata di mano dovrebbe essere sufficiente. Dobre, ukazovanie rúk bude stačiť, ak nemáte svoju kartičku. Poďme k bodu 8 je to pozmeňujúci návrh od pána eh, Busutila. Poďme o ňom hlasovať. Je tu ústny pozmeňujúci návrh. Kto je za tento ústny pozmeňujúci návrh? Kto je proti? Zdržali sa. Je schválený. Konečné hlasovanie o absolutóriu za rok 2008. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. Dobre. bod 2 pozmeňujúce návrhy e, od e, pani Veršian, kto je za tieto pozmeňujúce návrhy k bodu 9, kto je proti, zdržali sa schválené. Druhý pozmeňujúci návrh od pána Busutila je to ústny pozmeňujúci návrh. Tento bol predložený na hlasovanie, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Ideme hlasovať o konečnom návrhu, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Ideme na bod číslo 10. Máme tu e, pozmeňujúci, ústny pozmeňujúci návrh, to je za ústny pozmeňujúci návrh. To je proti tomuto návrhu. Kto sa zdržal? Schválené. Ideme hlasovať o konečnom návrhu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Návrh je schválený. Ideme na ďalší bod. Má dva pozmeňujúce návrhy. Hlasujeme o prvom verža. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 2 od pána Busutila. Ústny pozmeňujúci návrh. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Konečné hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, schválame. Ideme na ďalší bod. Tam máme tri pozmeňujúce návrhy. K prvému pozmeňujúcemu návrhu od pani Verže, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. E, druhý pozmeňujúci návrh od pani Verže, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Tretí pozmeňujúci návrh. Ústny pozmeňujúci návrh pána Posutila, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Budeme hlasovať o e, návrhu, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Frontex. To je pod 13. Máme tu pozmeňujúci návrh pána Posutila, kto je za, kto je proti, zdržali sa, Schválené. Ideme, máme tu dva pozmeňujúce návrhy, ústne pozmeňujúce návrh pána Buzutila, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Ideme na konečné znenie textu, konečné hlasovanie, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz dám slovo pánovi Kveľovi, ktorý práve prišiel. Takže toľko, to je vlastne bod 7 eh, programu rokovania. Eh, teraz sa môžeme vrátiť eh, k tomu, k tej otázke, otázke víz. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda čo sa týka otázky e, víz, dlhodobých víz, tak v tomto smere máme dve správy, e, pretože so vstupom e, Lisabonskej zmluvy do platnosti sú tu niektoré otázky, ktoré sa týkajú spolurozhodovania a niektoré sa týkajú iba preskúmania. No a tak sme, to, tak sme to robili predtým, ale teraz, eh, keď vstúpila Lisabonská zmluva do platnosti, eh, tak máme nové kompetencie a zároveň aj právomoc spolurozhodovania vo všetkých témach. A španielské predsedníctvo nám navrhuje, aby sme s tým zaobchádzali ako s jednotným dokumentom a nie ako s dvoma dokumentami, ako tom sme robili doposiaľ. A práve preto chcem navrhnúť španielskému predsedníctvu, aby nám navrhli svoju pozíciu a zároveň aj komisia e, by sa mohla vyjadriť a chceli by sme vedieť, čo si myslí. No a ja sa vyjadrím potom, ako si budeme môcť vypočuť radu a komisiu. Dobre, ďakujem veľmi pekne, pán Coelho. E, vyjadrenie, do, do, alebo prístojné vyjadrenie dostane španielské predsedníctvo. Nech sa páči. Pán Burgos, nech sa páči. Ďakujem ešte raz, pán predseda. No, myslím si, myslím si, že e, keďže naozaj vstúpila Lisabonská zmluva do platnosti, tak e, je naozaj najvyšší čas, aby sme opätovne reformulovali vlastne spôsob, ako tieto dve iniciatívy predkladáme. E, stále sme e, v kontakte s, so spravodajcami, snažíme sa vlastne nájsť priestor a v tomto novom priestore snažíme sa príjmať spoločné rozhodnutia a na základe tých kontaktov, ktoré máme a tých informácií, ktoré máme, tak pevne veríme, že by sme mohli pracovať s jedným dokumentom e, v rámci spolupráce s parlamentom. Môžeme diskutovať o konkrétnych pozmeňujúcich návrhoch, ale myslím si, že to základné v tejto téme je práve to, že máme naozaj veľkú dôveru v tom, že sa nám podarí ten dokument schváliť rýchlo a efektívne. Ďakujem veľmi pekne, slovo má komisia. Ďakujem veľmi pekne. Budem veľmi stručná. Komisia môže potvrdiť e, to, čo povedal pán Coelho. Jediný dôvod, e, prečo minulý rok komisia predkladala dva návrhy, ehm, je to, že témy, ktoré spadali do pôsobnosti tohoto návrhu, časti týchto návrhov spadala do procesu spolurozhodovania a zároveň ostatné témy Eh, ako bolo povedané, už aj v rámci konzultačnej procedúry spadali iba do eh, informovania. Teraz po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti eh, všetky tieto návrhy spadajú do procesu spolurozhodovania, no a teda v rámci tejto novej situácie by bolo nezmyselné, aby sme držali, ale aby sme používali dva samostatné návrhy. A práve preto súhlasíme s radou a s španielským predsedníctvom, aby sme tieto dva dokumenty spojili do jedného. Ďakujem pekne. Pán kolega Coelho, chcete sa k tomu vyjadriť? Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Áno, e, chcem sa veľmi stručne vyjadriť. Treba povedať, že to je e, modifikácia technického charakteru ktorú sme spravili a myslím si, že zapájanie parlamentu do tejto témy teraz bude oveľa jednoznačnejšie. Navrhujem vám, aby sme schválili tento návrh spojenia týchto dvoch správ. Chcem poďakovať sekretariátu nášho výboru pretože naozaj e, uskutočnilo všetku túto prácu pri spájaní článkov týchto dvoch návrhov. No a práve na základe tejto práce e, je možné vidieť tento výsledok a chcem poprosiť, aby tento dokument bol zaslaný všetkým členom tohoto výboru. E, termín je 18. január, je to termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, to je budúci týždeň. A preto tí, ktorí chcú predložiť pozmeňujúce návrhy, e, pevne verím, že by radi dostali už spojený text a nechcú pracovať s dvoma oddelenými správami, ako tomu bolo až do posiaľ. V každom prípade, e, keď sa pozrieme na tento spojený text, e, tak si ho môžete prečítať, môžete predstaviť svoje pozmeňujúce návrhy a zároveň vlastne tam vidíme aj ten konečný kalendár, ale samozrejme tu už potom hovoríme o tom unikátnom texte, o tom jednotnom texte, tak ako ho predkladá e, španielské predsedníctvo. No a zároveň ako sme to už videli aj v predchádzajúcich prípadoch, zároveň aj e, v duchu e, pravidla 37 e, musíme konzultovať komisiu e, v týchto právnych otázkach, najmä keď dochádza k modifikácii e, týchto pravidel. Takže naozaj možno bude nevyhnutné aj modifikovať kalendár, ktorý sa v návrhu predklada, takže v tomto smere budeme musieť intenzívne komunikovať. Ďakujem pekne, pán Kuelo. E, ak všetci súhlasíte s týmto návrhom pracovného postupu, ako navrhuje pán Kuelo, môžeme sa posunúť ďalej komisia pardon, ospravedlňujeme sa, komisia súhlasí, chcem sa spýtať poslancov. Chcete sa vyjadriť? Dobre. Dobre, takže Takže 18. január je termín na predkladanie eh, pozmeňujúcich návrhov ku konsolidovanej verzii. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, pán Kuelio. Eh, máme tu teraz na programe bod 14, otázka tlmočenia prekladov pri eh, trestných konaniach. Slovo má pani Latford, nech sa páči.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 um, be, uh, be asked for its view. Thank you. Eh, adesso la, la presenza spagnola, spagnola Luis Aguilera Ruiz. Grazie. Muchas gracias, señor presidente. bien, pán predseda. V prvom rade by som chcel poďakovať za túto príležitosť, ktorú ste mi dali, aby som mohol prehovoriť v mene španielského predsedníctva, ktoré predsedá Rade Európskej únie, aby sme dokázali, aby sme mohli predstaviť túto iniciatívu, ktorá bola eh, predložená 13 členskými štátmi, zameraná na podporenie tejto smernice ohľadom práva na tlmočenie a preklad pri trestnom konaní. Eh, obsah tejto iniciatívy sa týka v základe textu, eh, ktorý bol predebatovaný na pôde rady Ehm, na, na eh, pôde Rady ministrov zahraničných vecí a predložila ho komisia eh, v júli 2009. Eh, cieľ, ktorý teda členské štáty sa snažia naplniť, alebo tie členské štáty, ktoré predložili túto iniciatívu, je práve to, aby sme pokračovali v tomto procese, ktorý už bol spustený počas predchádzajúceho pol roka v rámci ktorého sme spolupráci s radou zaznamenali významné napredovanie. A práve preto e, na jednej strane chceme využiť tú e, konjunktúru, ktorá v súčasnosti vznikla, a na druhej strane chceme zabrániť meškaniam, ktoré môžu byť spojené so zmenami, e, ktoré spôsobuje práve vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti. Zároveň aj s meškaním, ktoré sa týka vymenovania novej komisie. E, v spojitosti s týmito prvými návrhmi, ktoré sa objavili, e, by sme chceli predložiť procesu spolurozhodovania v rámci tejto, e, v rámci súdnej spolupráce aj túto otázku. Jedná sa o kompromis, ktorý predložilo španielské predsedníctvo. Chceme úzko spolupracovať s parlamentom aj komisiou a chceme dosiahnuť spoločnú dohodu, ktorá bude uspokojivá pre všetky strany. Ako povedala aj pani poslankyňa Ludford, ak by to bolo možné, chceli by sme to uzavrieť počas prvého čítania. Pretože, ako povedala aj ona sama, tento návrh nekončí tu ale je to len prvý krok oveľa širšieho e, kontextu, oveľa širšieho procesu aproximácie, e, ktorý by mal pokračovať e, na základe e, vlastne tej červenej e, knihy, ktorá bola schválená v oktobri a mala by, mala by to vlastne ďalej sa opierať o úsmernia, ktoré predstaví komisia. No a na záver, ehm, v odkaze na to, čo povedala aj pani poslankyňa Ludford, ehm, na záver takisto e, sme k dispozícii, aby sme takže sme dispozícii tomu, aby sme tento návrh predložili rozhodovaniu Rady a členských štátoch ohľadom eh, nástrojov, ktoré mali zabezpečiť efektívne uplatňovanie týchto práv, hoci eh, to v súčasnosti ešte nepodlieha, nepodlieha procesu spolurozhodovania. Súhlasíme s tým, že obsah tohoto rozhodnutia eh, je naozaj musí byť veľmi úzko zjednotení v tejto smernici a nemalo by zmysel, aby sme sa tu odlišovali v jednotlivých členských štátoch, aby to boli nejaké odlišnosti. Je nevyhnutné, aby sme sa uberali tou istou cestou. Ako som povedal, ehm, v rámci tohoto kompromisu sme k dispozícii a e, tá, tento, táto ochota sa vzťahuje na celý návrh. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem vám pekne. A slovo dávame teraz komisii. Pani Caroline Morgan, nech sa páči. Thank you very much. I... Veľmi pekne ďakujem. Chcela by som mm, predniesť 5 veľmi stručných bodov. V prvom rade komisia je veľmi potešená tým, že bola táto cestná mapa prijatá v oktobri 2009 Presne tak ako parlament, aj komisia je presvedčená, že legislatíva v nadväznosti na procedurálne práva je niečo, čo sme naozaj už veľmi dlho potrebovali. Samozrejme, že budeme efektívne spolupracovať, aby sme vlastne všetky tieto opatrenia, pokiaľ ide o cestnú mapu, prijali. Prvé opatrenie je práve to, to opatrenie, ktoré sa týka prekladu a tlmočenia. Dúfame, že komisia predloží čo najskôr tie ďalšie opatrenia cestnej mapy e, od B po E a hovorilo sa o tom, že by to vlastne malo e, ísť asi takým rýchlosťou, že e, jedno z tých opatrení v podstate by malo byť príjmané každý rok až do júla 2013, čiže Bčko by malo byť e, vlastne prerokované niekedy v júli a komisia samozrejme chcela e, toto predkladať ako návrh smernice, ale inštitucionálne dôvody v podstate, ktoré, o ktorých hovorila pani spravodajkyňa, nám znemožnili to, aby sme veľmi rýchlo postupovali. Je Samozrejme, že tento text bol odsúhlasený 23. oktobra, pokiaľ ide o túto iniciatívu. Bod číslo 4. Tento text, ktorý bol odsúhlasený 23. oktobra, tento prijal, tak povediac, prístup e, toho najnižšieho spoločného menovateľa. A teraz v rámci tejto Lisabonskej zmluvy by sme sa chceli od tohto odkloniť a mali by sme, chceli by sme prijať text, ktorého um, štandard je podľa možnosti čo najvyšší, takže by sme uvažujeme o tom, že či sa nevrátime k pôvodnému návrhu komisie, to by sme asi aj boli spravili, pretože tento text má ďaleko vyššiu normu ochrany, Eh, pokiaľ ide o obvinené osoby a to z jedného alebo z dvoch dôvodov, ale preto si myslíme, že parlament by mal vlastne tieto eh, normy, tieto štandardy zvýšiť, aby eh, to trošku pripomínalo ten pôvodný návrh komisie a nakoniec piatý bod. Tento text, nech je to čokoľvek, čo príjmeme, musí byť v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach Komisia v júli 2009 e, vypracovala návrh, poslala to e, expertom do, Euró- do Európskeho sú na Európsky súd pre ľudské práva, aby to skutočne bolo, tak povediac, e, nepriestrelné, pokiaľ ide o Štrásburg. A považovali sme za veľmi dôležité, aby sme niečo takéto spravili. A je dôležité samozrejme aj to, že sa o tomto o, texte diskutovalo, ale máme isté obavy, a síce z toho hľadiska, že by možno v jednej alebo dvoch veciach nebol dostatočná norma vlastne prijatá, pokiaľ ide o tento Európsky súd pre ľudské práva. Náš kolega Robero. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca, vážený pán predsedajúci. E, ďakujem aj pekne za to, že môžeme zhodnotiť dôležitosť toho, že toto bola prvá príležitosť diskutovať o tomto návrhu a poprvýkrát má parlament právomoc spolurozhodovania o tejto téme a práve preto e, sa objavilo 13 krajín, ktoré podpísali túto tému a je to téma, ktorá je naozaj veľmi dôležitá, pretože uznanie vlastne tohoto princípu a zároveň vzájomné uznávanie súdnych rozsudkov a budovanie vzájomnej dôvery je nevyhnutné preto, aby sme naozaj dokázali budovať súdnu spoluprácu v Európe tomto duchu si myslíme, že tento text by sa dal ďalej zlepšovať. Takisto treba samozrejme zhodnotiť to, čo znamená kvalita tlmočenia a kvalita prekladu, pretože práve v tomto smere sa ďalej musíme uberať, alebo teda cestou kvality sa musíme ďalej uberať. Ehm Takisto eh, je nevyhnutné, aby sme hodnotili aj do budúcnosti napríklad práve aj eh, tie práva, ktoré nie sú, eh, nie sú garantované. Je to samozrejme len prvá, prvý krok na tejto ceste. A je to prvá z iniciatív, ktoré ešte nie všetky sa objavili, ale samozrejme je dôležité, aby sa komisia naďalej uberala týmto smerom, aby sme naďalej podporovali základnú listinu práv. Je samozrejme dôležité hodnotiť e, možnosti, ktoré máme, či je možné sa napríklad posunúť ďalej v tomto balíčku e, je samozrejme dôležité, aby sme mali neustále na pamäti aj to, že hovoríme o listine práv, ktorá sa netýka len tých základných práv na preklad a tlmočenie, ale aj na práva na právnu pomoc, práva na poskytnutie e, e, informácií o ich vlastných právach. A práve e, situácie vo viacerých krajinách, v viacerých členských štátoch sa veľmi líšia. Sú krajiny, kde aj keby ste veľmi chceli, vám nedajú informácie o vašich vlastných právach, na močanie napríklad. A situácia sa veľmi líši, veľmi odlišuje v jednotlivých krajinách. A je naozaj v tomto smere nevyhnutné vytvoriť spoločný štandard. Je veľmi dôležité, aby tento prvý krok e, nezostal len osamotený, aby sme sa uberali rýchlo po tejto ceste. A práve preto chcem spýtať komisie, čo chce urobiť ďalej preto, aby sme v tomto roku túto tému posunuli ďalej. A či dokážeme ďalej napredovať v tomto smere takou rýchlosťou, ako e, je nevyhnutné, ako predpokladá tento návrh. Bene, prima di, di andare oltre poc'anzi nell'intervento. Dobre. Skôr ako budeme pokračovať, spomenuli sme aj právne služby a neviem, či e, právne služby teraz sú schopné do toho prispieť do tejto diskusie. ale možno ako to bolo v poslednej téme, by sme sa mohli pokúsiť o podobné a potom neskôr si počkať na viac informácií. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. V tomto prípade, ale som bol no, troška prichytený, tak povedzme, nepripravený. Chcel by som lepšie pochopiť, aké je pozadie, aká, aká je situácia a myslím si, že písomná odpoveď by bola pomerne užitočná tak z pohľadu komisie, ako aj rady a hlavne pokiaľ ide o ozrejmenie prepojenia medzi týmito dvoma inštitúciami. E, dúfam, že chápete môj argument. Áno, chápeme. A na, okrem toho, e, tá komplexnosť textu, pokiaľ ide o procesné záruky, samozrejme musíme teda poskytnúť pre takéto niečo patričný čas. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa ospravedlňujem za to, že som takto prichytila právnu službu. Je samozrejme úplne priateľné, že majú mať patričný čas na písomnú odpoveď. Ak by sa im to javil ako správny kanál poskytnutia informácií, tak by to bolo naozaj vítané. Vítam pripomienky pani Morganovej z komisie, o ktorej viem, že sa dlhodobo zaoberá týmito otázkami. Ak by som to E, mohla tak povedať, e, bez toho, aby som zbytočne glorifikovala e, pani z komisie. Myslím si, že môžeme povedať a konštatovať, že tá cestovná mapa bola prijatá. A napriek tomu, že je to právnym opatrením, táto otázka týchto, týchto práv, aj napriek tomu rada podporila program práv pre ľudí, ktorí sú súčasťou trestného konania. Komisia možno v bruselskom e, žargone alebo z bruselského pohľadu e, hovorila o roku a to je mimoriadne rýchle obdobie. Súhlasím ale s pani Romero López, e, o čo rýchlejšie sa nám podarí toto zvládnuť, o to lepšie, pretože ešte stále budeme mať e, dočinenia s tým, že takéto typy, takéto typy úprav alebo takéto opatrenia sa objavia až 10 e, ročie potom, čo bol zavedený európsky zatýkač. Preto je nevyhnutné to akcelerovať. Samozrejme, zodpovedné osoby sa snažia toto urýchliť čo najviac. Ja sa teším na úzkú spoluprácu nielen s radou, ale takisto aj určite v niektorých ojedinelých príležitostiach a samostatne s komisiou, s ktorou vzdielame túto ambíciu o ambiciózne opatrenie. Dobre, budeme musieť konať rýchle a ísť viac do hĺbky. Prejdeme na ďalší bod obmedzujúce opatrenia, ktoré sú namerené proti niektorým osobám a subjektom, ktoré sú v spojitosti so Samarim Ladinom a teda s Al-Qaidou. Dávam slovo spravodajcovi. Spravodajkyni, pardon. E, ďakujem pekne, e, budem aj ja e, stručná. Určite nebudeme o tom hovoriť naposledy, preto môžem byť pomerne stručná. Už prebehlo viacero výmien názorov a takisto bolo viacero uznesení predložených k týmto obmedzujúcim opatreniam a tam nešlo len o obsah, ale takisto aj otázku právneho základu pre takýto návrh. My ako parlament, ako parlamentný výbor sa domnievame, že právnym základom musí byť článok 75 a ide o spolurozhodovanie ako postup. Bohužiaľ, komisia a rada nesúhlasili s týmto našim názorom a apelovali, alebo teda hovorili skôr o tom, aby článok 15 bol tým právnym základom. To ale neznamená, že e, komisia ako aj e, právna služba parlamentu boli opomenuté, pokiaľ ide o istú konzultáciu, hlavne v tejto otázke, v tejto téme, hlavne v súvislosti s celým tým komplexom otázok. A otázka bola, ide o článok 75 ako správny právny základ. To bolo predmetom našej diskusie a analýzy 15. decembra bez ohľadu na to, čo sme my konštatovali ako parlament a čo zaznelo v súvislosti s právnym základom. E, bol tu položený, bol tu, teda vznikol tu veľký otáznik, pokiaľ ide o názor komisie a rady. Uvažovala rada a komisia o prispôsobení e, pôvodného nariadenia na základe článku 215 Teraz opätovne prebehla diskusia o tejto veci. A ešte by sme mohli konzultovať súdny dvor v zmysle článku 263 zmluvy a takýmto spôsobom to potom upraviť. Avšak jedna vec sa musí udiať. My ako teda respektíve gestorským výborom je e, právny výbor a ten e, sa tým musí zaoberať aj e, smerom k predsedovi parlamentu. Preto vás chcem poprosiť všetkých, či by ste vedeli podporiť takýto postup z pohľadu nášho výboru, či by sme to teda mohli delegovať na právny výbor. Ďakujem pekne. Neviem, sú nejaké pripomienky k tomuto návrhu? Kolegyne? Nie sú? Môžeme teda pokračovať ďalej. Môžeme to teda posunúť na výbor pre právne záležitosti a teraz posledný bod nášho rokovania zjednotený postup vyvolenia žiadosti o povolenie na pobyt a pracovné povolenie. kolegyňa zodpovedná za túto agendu tu nie je, bohužiaľ má iné povinnosti a preto dávam slovo pánovi Buzutilovi. Nech sa páči. E, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Musím povedať, že aj mňa ste e, chytili nepripraveného, aj napriek tomu, že som sa oboznámil s niektorými podkladovými materiálmi. Pani Matej mi neoznámila, že bude, nebude prítomná. Nechápem, že dnes e, máme predložiť len požiadavku na radu ohľadom niektorých informácií, pokiaľ ide o situáciu tohto návrhu, preto predpokladám, že podobne ako ostatní kolegovia, aj ja sa teším na informácie poskytnuté radou, pokiaľ ide o stav. Ďakujem. Spýtam sa teda rady, aký je, aká je situácia. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som vás informoval veľmi stručne o tom, aká je situácia eh, v tejto oblasti, ktorú, ako už ste veľmi dobre viete, eh, parlament mal možnosť vyjadriť sa a urobiť aj tomuto správu. Eh, je to téma, ktorá je veľmi dôležitá. Týka sa to vybudovania vlastne, alebo teda týka sa to presadzovania práv pracovníkov a imigrantov v celom priestore Európskej únie. Situácia je nasledujúca komisia predstavila text eh, v roku 2007. Tento text bol prerokovávaný eh, na pôde rady. Diskutuje sa o ňom od eh, slovenského predsedníctva cez francúzského predsedníctvo aj cez, če- aj cez české predsedníctvo a stále sa nám nepodarilo dospieť k dohode. Takže keďže je to text, ktorý musíme schváliť jednohlasne, tak je nemožné dosiahnuť dohodu e, medzi členskými štátmi, ktoré by nám umožnili akceptovať všetky e, odlišné pozície, ktoré sa nachádzajú v rámci rokovaní. V zásade môžeme povedať toľko, že v tomto texte e, sú dve, dva odlišné prístupy. Je tu skupina krajín, ktoré E, má pocit, že e, smernica o jednotnom povolaní by mala byť základným právom všetkých práv zahraničných pracovníkov, e, ktorí prichádzajú pracovať do Európskej únie najmä potom vlastne ako sa schválili aj ďalšie smernice, ktoré sa týkajú oblasti imigrácie, ktoré presadzujú unitárnejší prístup a táto smernica by vlastne sa mala stať alebo teda dospeli sme k času, že je nevyhnutné prijať dohodu, ktorá zabezpečí, že všetci zahraniční pracovníci, ktorí vstúpia do únie, ehm, budú mať rovnakú úroveň práv vo všetkých krajinách. Na druhej strane potom eh, je tu väčšina krajín, ktoré, eh, ktoré majú pocit, že tento text tak ako bol predložený počas českého predsedníctva, by sa mal obmedziť len na otázky procedurálneho charakteru, ktoré sa týkajú alebo budú týkať e, vydávania jednotného povolenia pre pracovanie a pobyt pre prácu a pobyt, ale nemali by sme zachádzať do otázky práv e, takýchto pracovníkov, ktoré môžu byť spojené s týmto povolením keďže vstúpila Lisabonská zmluva do platnosti, tak sa tá radikálne zmenila celá táto situácia. Európsky parlament vstupuje do hry, pretože má právo spolurozhodovať a oveľa aktívnejšie aj zasahovať do tohoto procesu spolurozhodovania. No a to samozrejme mení situáciu v Rade, kde až doposiaľ rozhodnutia boli schvalované kvalifikovanou väčšinou. Veľmi dobre vieme, že komisia vydala oznámenie parlamentu a rade text o vlastne 20. ktorého pripomínala svoj text predložený v roku 2007 a pripomína, že je nevyhnutné obnoviť prácu v tomto smere v mene španielského predsedníctva. To, čo by som vám chcel povedať, je, že táto téma je stále pre nás veľmi dôležitá. Vyčlenili, samozrejme, výbor Libe určite veľmi dobre vie, aká citlivá je táto téma. Myslíme si, že to je text, ktorý e, ktorý by mal byť zameraný na ďalší rozvoj štokholmského programu a myslíme si, že táto smernica by mala byť schválená a to ešte predtým, ako budeme ďalej pokračovať v rokovaní o ďalších smerniciach, ktoré e, sa čoskoro objavia na, objavia na rokovacom stole, e, ako napríklad tá ITC, Intercorporate e, spolu Intercorporate Corporation, ktoré sa už čoskoro objavia na rokovacom stole Myslím si, že e, predsedníctvo urobí všetko preto, aby sme, to, aby sme v tejto téme napredovali čo najrychlejšie, aby sme spolupracovali čo najefektívnejšie s komisiou a parlamentom. Ďakujem pekne. Parola adesso. Ďakujem pekne, odozdávam slovo komisii. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Myslím si, že niečo doplniť k tomu, čo práve povedalo predsedníctvo Chcela by som len pokázať na to, že v roku 2007 sme predložili pomerne ambiciózny návrh, ktorý je známy mnohým z vás. Parlament k tomu predkladal stanovisko. A ako povedalo predsedníctvo, nebolo možné dospieť jednomyselnej dohode na úrovni rady doposiaľ, ale teraz došlo k zmene ústavnej a právnej situácie, tak ako povedalo práve španielské predsedníctvo. Pokiaľ ide o tú právnu situáciu, máme tu článok 73, ktorý je oveľa presnejší v súvislosti s právami príslušníkov tretich krajín, ktorí právoplatne pobývajú na území EÚ. To znamená obmedzené právne, právny výklad, ktorý e, bol na úrovni rady doposiaľ, tak už nemá ten dôvod na bytie. už existuje teda e, takýto právny základ a mal by to byť článok 79 e, zmluvy, pretože ten vplýva práve na práva príslušníkov tretich krajín na území EÚ. To je návrh, ktorý vyplýva e, z komisie, bude mať e, samozrejme dôsledky na iných, v iných oblastiach, nebude to mať vplyv len na príslušníkov tretich krajín, pretože e, bude vyzývať aj na zjednodušenie postupov na zriadenie jedného miesta, jedného úradu. Takisto sa zjednotia tie požiadavky a takisto tu budú zavedené e, viaceré práva. To je veľmi dôležité z pohľadu komisie, pretože my sme hovorili o, to, o pracovných podmienkach, o zdravotných podmienkach, o mzdových podmienkach, o uznávaní diplomov, o právach súvisiacich so sociálnym zabezpečením a tak ďalej. To sú všetko práva, ktoré sú navrhované e, smerom k príslušníkom tretich krajín, tak aby požívali kvalitné zaobchádzanie porovnateľné s so zamestnancami na, z EÚ a pokiaľ je o štokholmský program, ktorý je politickejším programom, a ten e, vyzýva k spravodlivému zaobchádzaniu z príslušných tretich krajín, ktorí e, tu majú pobyt e, pravoplatný. Čiže ako sme povedali, došlo k zmene politického rámca, a teda ústavného rámca a e, v rámci teda, teda, toto štokholmský program by mal nejakým spôsobom dať novú, novú spruhu takémuto návrhu kompromisy, e, ktoré boli dosiahnuté na úrovni rady, boli menej ambiciozne, ako by si komisia želala. Napríklad rada konštatovala, že rozsah uplatnenia by mal byť e, obmedzený len na vlastníkov teda jednotného, jedného povolenia. Naša pozícia sa nemení v porovnaní s tým počiatkom. My chceme ambicioznú smernicu, spravodlivú smernicu, ktorá bude spravodlivá smerom k pristahovalcom bez akýchkoľvek obmedzení ich práv e, na držiteľov jednotného povolenia. V kontexte novej zmluvy opäť predkladáme náš návrh. Samozrejme došlo k zmene e, postupov právnych ako aj ústavných, preto opäť predkladáme tento návrh a tešíme sa na spoluprácu s výborom, s parlamentom a s predsedníctvom za účelom nájdenia dohody e, ohľadom tohto textu. Ďakujem pekne ďakujem pekne za takéto príspevky k e, tomuto komplexnému textu. Hlavne keď vezmeme do úvahy fakt, že sa nachádzame v novej situácii. Napriek tomu musíme konať rýchle, pomerne rýchle. Ak nie sú ďalšie pripomienky, tak e, budeme informovať e, pani Matie, spravodajkyňu. a potom neskôr budeme o tom diskutovať. Ďakujem pekne, týmto uzatváram dnešné zasadnutie.